Wir versuchen mal einen Text. Skúsime kratučký test. Budem hovoriť po nemecky. Rozumiete ma vo všetkých jazykoch sveta? Počujete ma? Musím hovoriť po nemecky. Máme tlmočenie do španielčiny, angličtiny. Funguje to? Funguje či nefunguje? Áno, v poriadku, takže funguje. Začíme ešte raz. Vítam vás srdečne. Osobitne vítam španielskú ministerku. Nebudeme zdržiavať. Srdečne vítame pani ministerka. Vy ste ministerka pre vedu a inováciu Začali sme síce drobučkou poruchou, ale budeme pokračovať. E, ďakujem pekne, pán predseda Royl, vážení členovia výboru ITRE. Je pre mňa cťou a potešením prezentovať vám ciele a priority Ministerstva pre vedu a inováciu priebehu španielského predsedníctva v prvom pol roku 2010 naše predsedníctvo prebieha v zásadnom období Európskej únie. 1. decembra vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. Dúfajme, že dôjde čoskoro k vytvoreniu novej komisie. Okrem toho zatvárame v tomto roku istý cyklus, ktorý sme začali v roku 2010, teda spustením Lizabonskej stratégie. V roku 2010 mala byť Európa najdynamickejšou a najkonkurencieschopnejšou ekonomikou so sociálnou, so sociálnou súdržnosťou a ochranou životného prostredia. 10 rokov po tomto konštatujeme, že táto stratégia umožnila vytvorenie politických vízií. Našou zásadnou stratégiou bude stratégia 2020, stratégia, ktorá vzniká v časoch hospodárskej a finančnej krízy, ktorá vytvárala reflexie je dôležité, aby sme mali novú cestovnú mapu. Nesmieme sa však zrieknúť cieľov, ktoré sme formulovali v Lisabone. Definitívny rozvoj spoločnosti, znalostná spoločnosť. Je to taká významná vízia, že sám predseda komisie to zdôraznil vo svojom článku orientácia pre budúcu komisiu. Nová Európska komisia ešte menovaná nebola, ale vieme, ako budú rozdelené kompetencie pokiaľ ide teda o zbor komisárov, vytvorenie rezertu, ktorú sa bude, ktorý sa bude zaoberať inováciou, teda podobný model, ktoré má naše ministerstvo, vysiela správu o integrácii, ktorú zdieľame hovoríme o strategickej téme pre Európu. Bez inovácie, bez vedy, bez interakcie obidvoch týchto aktivít by Európa nemohla zachovať svoju poprednú pozíciu a nemohla by sa usilovať o zlepšenie svojej pozície v medzinárodnom meradle. Zo štúdie Svet 2020, ktorú predložila Európska komisia, vyplýva, že 61% svetovej populácie v roku 2025 bude v Ázii, Európska únia bude reprezentovať iba 6,5%. Navyše bude mať 30% občanov mať viac ako 65 rokov. Ten trojholník Európska únia, Spojené štáty a Japonsko stratia svoju pozíciu, tá teda vedúcu pozíciu. Čína už teraz tvrdí, že sa stala druhou najsilnejšou ekonomikou ekonomikou sveta, osobne pokiaľ ide o výskum a vývoj tieto prognózy poukazujú na to, že ak neurobíme príslušné opatrenia, Veľká časť vedy sa v roku 2020 vytvorí mimo našich krajín a my by sme mohli stratiť našu súčasnú e, pozíciu a prekoná nás Ázia. Iba také krajiny ako Čína a India budú reprezentovať 20 rozvoja vedy vo svete, čiže dvakrát toľko, ako je tomu teraz. A tento kontext je veľmi pravdepodobný o 10 rokov. Európa musí zabezpečiť, pán ministerka sa ospravedlňuje, Európa si musí zabezpečiť svoj protagonizmus, ak bude konať v oblasti inovácie a vedy tými spojenými silami s orientáciou na svoje výzvy. Európska únia od samého počiatku prekonávala prekážky, ktoré sa zdali neprekonateľné. Urobili sme štyri slobody pohybu, tovaru, služieb a kapitálu v Európe. 500 miliónov obyvateľov s jednotnou menou pre 16 týchto krajín užíva túto menu 300 miliónov obyvateľov. Európska únia musí mať nový rozmer, ktorý poznáme pod pojmom piata sloboda, čiže sloboda pohybu talentov, pretože iba v spoločnom priestore výskumu, kde bude existovať možnosť, aby voľne cirkulovali vedecké poznatky a myšlienky, môžeme zabezpečiť, že sa Európa stane touto spoločnosťou znalostí Španielsko spolu s Belgickom a Maďarskom pokračujú v práci švedského predsedníctva. S veľkým nadšením sa budú venovať tejto úlohe, Priority nášho predsedníctva sa budú sústreďovať na tri dimenzie európskeho priestoru pre výskum integrácia, implikácia a inklúzia. Keď hovoríme o integrácii, máme na mysli nevyhnutnosť dať e, politike inovácie, rozvoju, výskumu centrálny význam v európskom projekte. Našim želaním je, aby ERA fungoval ako jednotný a integrovaný priestor, teda nie zväčšovať byrokratickú záťaž, ale ide nám o to, aby členské štáty mohli vytýčiť svoje ciele, chceme predísť dvojakému úsiliu, chceme vylepšiť správu vecí verejných, ďalej potrebujeme 5 iniciatív v oblasti ERA, ako zlepšiť podmienky práce výskumníkov, ako zľahčiť ich mobilitu. Budeme sa usilovať o to, aby bola era integrovanejšia. Budeme uskutočňovať ministerské konferencie, kde si vypočujeme všetkých aktérov tohto trojholníka znalostí. Ďalej chceme pokročiť v konkrétnych aspektoch, ktorí zviditeľnia túto piatú slobodu budú to návrhy, ktoré odstránia prekážky, ktoré zatiaľ mobilita výskumníkov má, aby sme vyvinuli sieť infraštruktúry, napríklad ESFRI, cestovnú mapu, čiže veľké vedecké štruktúry, alebo takisto ERC, čiže Európska rada pre výskum Chceme prekročiť hranice a chceme prehlbiť spojenia a synergie, na ktoré sa bude sústreďovať budúci plán pre inováciu. Chceme, aby rozpravy o obidvoch otázkach sa zapoj, aby sa do nich zapojil vedecký a priemyselný sektor a budú na to dané príležitosti. Chceme použiť naše skúsenosti zo Španielska, pokiaľ je o spájanie týchto odvetví. Španielsko chce pracovať na novej stratégii inovácie, aby sme tu mali 5 základných úos. To znamená finančné prostredie, ktoré je naklonené investíciám, lead markets ako promotory Ďalej internacionalizácia inovácie, rozširovanie inovácie na regionálnej a lokálnej úrovni a napokon vytváranie nového modelu produktivity. Na druhej strane sa snažíme o konsolidáciu inštitútu technológií tým, že budeme podporovať vznik nových spoločností, znalostí a inovácie KIC. A na tomto modele už pracuje tento ústav. Všetky tieto integračné kroky môžu dospieť k cieľu, ak sa ERA stane základným kameňom budúcej stratégie 2020. Želáme si, aby stratégia 2020 obsahovala ciele a ukazovatele z perspektívy európskeho výskumného priestoru. Niektoré ciele musia rozšíriť víziu Lisabonu, aby investície pre vývoj a výskum zahrňovali hodnotenie procesu a výsledky týchto uskutočnených investícií z toho prvého komplexu sa dostávam k oblasti, ktorú som nazvala implikáciou, teda začlenením. To znamená, musíme prejsť akcii, musíme pokázať na to, akú úlohu môže hrať veda pri našich najviditeľnejších cieľoch, pri našich každodenných starostiach, špecifickým spôsobom aj to, čím sa zaoberáme teraz, teda obnovou a hospodárským rastom konanie neformálnej rady nám bude pomáhať pri tom, aby sme zdefinovali našu spoločnú definíciu. Okrem toho musíme aplikovať bezprostredne a rozhodne, aby sme rýchlo reagovali na sociálne a hospodárske vízie, klimatické zmeny, nátlak na prírodné zdroje, starnutie obyvateľstva, ochorenia, spojené so starnutím, to všetko je výsledok globalizácie. Nemôžeme čakať na, na skonzolidovanie éry, aby sme stanovili tieto otázky. Musíme optimalizovať výsledky priebež, priebežne. priebežne hodláme pokročiť e, v zjednodušení účasti na rámcovom programe, aby administratívna záťaž nebola brzdou pre skupinu výskumníkov, hlavne pre malé a stredné podniky. Ďalej sa chceme zaoberať tým, ako lepšie prilákať mladé a stredné podniky pre výskum. Tieto sú totiž zdroje zamestnanosti v Európe. Okrem toho môžeme vytvoriť nový model pre aktivity, ktorý bude spočívať viac na znalostiach. Ďalej musíme podporovať konsolidáciu nových podnikov, ktorý, ktoré sú založené na technologickom základe. Musíme podporovať transformáciu prostredníctvom inovácie malých a stredných podnikov. Na Rade pre konkurencie, schopnosť a výskum chceme iniciovať niečo tak ako spolupráca združení, respektíve asociácií verejno-súkromných. Tie sú už definované v práce Európskeho plánu obnovy, to sú továrne budúcnosti a internet budúcnosti. Záverom by som chcela povedať, že španielské predsedníctvo pracuje na dvoch legislatívnych návrhoch na GMS to je globálne monitorovanie životného prostredia, bezpečnosti a na spoločnom výskumnom programe pre Balské more. A tretí bod, na ktoré sa sústreďuje španielské predsedníctvo, je začlenenie, teda inklúzia. Celý rad občanov a väčšina svetového obyvateľstva trpí závažnými ochoreniami, ktoré sa zatiaľ neliečia, pre ktoré veda a výskum už majú svoje odpovede, respektíve tieto odpovede môžu v najbližšej budúcnosti dať. My chceme hájiť tú pozíciu, že Európa znalosti musí pracovať na vede, kto viac citlivá veda ktorá bude mať e, univerzálne šírenie poznatkov ako svoju úlohu so špecifickými iniciatívy. Je dôležité, aby mnohé krajiny mali prístup e, k týmto veciam, zameranie kooperácie na rozvoj prieskumu, pri plánovaní, hodnotení a veda, ktorá sa zameriava na transfer technológií do regionov sveta, ktoré sú najviac nevyhodnené, napríklad globálny prístup k liekom, k zdravotníckým technológiám a takisto prekonanie digitálnej priepasti konferencia, medzinárodná konferencia o boji vedy proti chudobe sa bude konať v apríli a závery sa zapracujú do závery Rady pre schopnosť v máji. Isté môžeme bojovať proti sociálnej exklúzii a to je otázka rodovej špecifičnosti. Keď si pozrieme na akademický svet, vidíme, že gro absolventov univerzít a väčšina tých, ktorí majú doktoráty, sú ženy. A to je 18 per, a tie um, zastúpujú 18 percentami vysoké funkcie, vysoké pozície. V tomto ohľade musíme plánovať e, politiku spojenú s vedou. Vážené dámy a páni, uvedomujeme si, že náš program bude postihnutí týmito termínmi v závislosti od toho, kedy sa bude etablovať naša komisia, vynaložíme energiu na to, aby sme splnili náš program. Ako výsledok e, týchto troch bodov očakávame konkrétne aspekty, vynikajúci e, vývin e, šance pre výskumníkov, vedcov, riadenie mapy pre infraštruktúry a spojenie s ďalšími európskymi politikami a šance preto, aby výskum a vývoj e, mohli reagovať na aktuálne potreby sveta. Rátame s vašou spoluprácou a Španielsko sa chce vám vopred poďakovať za vašu podporu. Ďakujem. Herzlichen Dank, Frau Ministerin. Ďakujem pekne, pani ministerka. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše slova a teraz využijeme príležitosť a položíme vám pár otázok. Už máme zoznam pomerne dlhý a preto navrhujem, aby každý e, svoju otázku dokázal vtesnať do dvoch e, minút, aby mohli položiť otázku všetci. Takže teraz spúšťame hodiny, no a ako e, prvý, prvá dostala slovo pani Delka Stýl. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Vážená pani ministerka, srdečne vás vítam tu na výbore. V mene mojej frakcie vás vítam. Ďakujem za to, že ste prišli a rovnako ďakujem za krátky referát o prioritách španielského predsedníctva v oblasti vedy a inovácií. Nám všetkým je jasné, aký vplyv majú inovácie a výskum na budúce, budúce generácie, a to nie len v Európe. Samozrejme, výskum treba vyvíjať, ale samozrejme treba e, sa zaoberať ďalším problémom, pretože samozrejme v rámci alebo v rámcovom programe nesmieme zabúdať na to, že je skutočne množstvo ciest, ktoré treba dodržať eh, na to, aby vznikli určité možnosti financovania. To je pre všetkých ťažké aj pre malé a stredné podniky. Existuje istá forma neustále frustrácie. Každý hovorí, že v budúcnosti to bude lepšie, ďalší fond bude už lepší. Bohužiaľ, to nie vždy je tak eh, niektoré z rozhodnutí e, v 7. rámcovom programe sú v porovnaní so 6. dobré, ale ešte stále sú tu veľké nedostatky. Prečo nemôže byť, e, že na to, aby veda mohla e, slobodne pracovať, je plná prekážok. Ja si myslím, že v podstate by sa to dalo veľmi zjednodušiť. Hlavne, čo sa týka stredných podnikov by to bolo veľmi dôležité a ja som si vás tam veľmi pozorne vypočula a ja chcela by som sa spýtať, aké opatrenia chce prijať španielské predsedníctvo, aby tieto uh, problémy odstránili. Ďakujem pekne, pani Riera Madurel. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážená pani ministerka. V mene mojej politickej skupiny by som vás chcela privítať na pôde tohto výboru. Ďakujem vám veľmi pekne za, vašu, za váš referát. Myslím, že nám všetkým je jasné, čo španielské predsedníctvo zamýšľa v oblasti inovácií a výskumu v priebehu nadchádzajúcich šiestich mesiacov. Ja mám pár otázok k témam, ktorými sa zaoberáme na výbore a o ktorých si myslíme, že e, potrebujú nové inovatívne myšlienky na to, aby sa dosiahol určitý pokrok k prvému bodu ja môžem nadviazať a súhlasím s tým, čo sa spýtala kolegyňa. Aké je spojenie vedy, výskumu a hospodárstva? Vy viete, ako to je, vy ste bola podnikateľka, vy ste boli aktívna vo výskume a rovnako v oblasti technológií ste vyvinuli množstvo aktivít a preto máte určite veľa skúseností s iniciatívami vo výskumných centrách, na vysokých školách alebo v podnikoch. A to je veľmi dôležité na podporu vedy a výskumu. A aké myšlienky e, máte v tejto oblasti, ste nám už povedali. Ale v tejto súvislosti mám ešte jednu otázku. Čo spraví predsedníctvo na podporu dialógu medzi vysokými školami, univerzitami a podnikateľským sektorom na to, aby sa zlepšil tento dialog. To je v súčasnosti to najťažšie. A keď mi dovolíte, ešte krátka druhá otázka v súvislosti s Európskym výskumným priestorom ERA. Ehm predsedníctvo chce venovať veľký, veľkú pozornosť rozvoju tohto výskumného priestoru, ale ešte stále treba vyriešiť množstvo potreb, problémov. Vy ste povedali, že je nevyhnutné nevyhnutný jednotný vnútorný trh pre vedu a výskum a preto sa treba snažiť zjednotiť aj nejaké vzdelávanie A moja otázka znie, čo zamýšľa francúzske predsedníctvo v tejto oblasti, hlavne čo sa týka odstraňovania prekážok pre mobilitu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pán Ves. Mm, dobrý, dobrý deň, ďakujem veľmi pekne, vážená, vážený, vážený pán predseda, vážená pani ministerka, ďakujem vám veľmi pekne eh, za účasť v mene politickej skupiny zelených v Európskom parlamente by som vás chcel čo najsrdečnejšie privítať. Vaš, vaše úvodné slova boli veľmi pekné, ale nezabúdajte na to, že aj vaše ministérium teraz vyčlenilo na výskum menej peňazí. Hovorili ste o tom, že je nielen dôležité zvyšovať alebo zohľadňovať percento a rozsah investícií, ale aj to zameranie a využitie pre výskum. A preto ja mám otázku, aké kritéria by sa dali určiť na to, aby sa zvýšila efektívnosť, účelnosť týchto investícií pre celý sektor. No a potom, len veľmi stručne, návrh, hm, nielen pre vás, ale možno pre eh, celý výbor a radu. Možno by sme mohli zriadiť nástroj na transfer vedomostí, výmenu informácií, pretože v mnohých štátoch e, tí špičkoví vedci e, pracujú na univerzitách, majú za sebou e, príslušnú, príslušné skúsenosti a treba merať aj ten príspevok, ktorý majú ktorým prispievajú títo vedci publikovanie svojich prác. Takže ďakujem. Toľko moja otázka. Angelika Niebler, ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani ministerka, ja vám tiež chcem poďakovať za to, že ste prišli. A mám dve otázky. Najskôr ste hovorili o integrácii výskumnej no, vedeckej spoločnosti a ja by som sa chcela len tak doplňujúco spýtať v rámci všetkých programov, výskumných programov Európskeho spoločenstva, EEC, EIT a tak ďalej, treba vždy zdôrazňovať, že jediné kritérium, podľa ktorého by sa mali, by sa mali pridelovať prostriedky, je tá excelentnosť, špičkovosť. A keďže som to dnes nepočula, chcem sa spýtať, či máte podobný názor. Ehm, ďalej Európska rada pre výskum ktorá začala oficiálne pracovať v roku 2008. Jej vznik sprevádzal alebo aj parlament. Ja som bola spravodajkyňou. A máme k dispozícii či tú predbežnú hodnotiacu správu o činnosti tejto rady. Ja z nej vyplýva, že činnosť rady je veľkým úspechom žiadatelia, ktorí e, neboli zohľadení v ERC, e, tak boli podporené v členských štátoch doma. Čiže to je veľmi pozitívny efekt. Ja myslím, že táto rada pre výskum sa osvedčila, ale správa hovorí, že skutočne existuje ešte množstvo organizačných nedostatkov, e, nedostatkov vo vedení tejto rady. No a odporúčania odborného panelu sú myslieť a zamýšľať sa nad dlhodobými zmenami e, štruktúr, ale aj e, krátkodobé zmeny v organizačnej štruktúre. Takže tieto e, snahy a zmeny by mali bezokladne byť zrealizované. No a moja otázka je, čo si myslíte o týchto návrhoch, čo sa z nich v krátkom čase skutočne aj zmení na skutočnosť, aby sme zlepšili prácu Európskej Rady pre výskum. Ďakujem pekne, pán Zukalas. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážená pani ministerka, ďakujem pekne, že ste prišli a vystúpili v našom výbore. Ja som presvedčený o tom, že je veľmi dôležité vypočuť si názory, vaše názory na začiatku španielského predsedníctva. Z tých čísiel, ktoré ste uviedli, vyplýva, že že myslíte na cieľa 2025, hovorí to tiež o zlyhaní našich a neúspechu našich výskumníkov pri konkurovaní alebo nejakej súťažení s výskumníkmi z krajín BRIC. Ale vy ste tiež povedali, že Európa má skutočne veľmi diverzifikované prostredie pre výskum a inovácie. Snažíte sa, snažíte sa podnietiť a podporovať naše výskumné snahy. Čo však v Európe teraz prevažuje v oblasti inovácií a, alebo politiky pre inovácie a výskum, a tak to nie je len diverzita, je to skôr také nereálne. Máme 29 akčných plánov, dve politiky a rôzne oblasti priorít. Je to skutočne až neuveriteľné. Pani Nibler hovorila o komplexnosti a pani Pilar de Castillo hovorila o komplexných pravidlách financovania. To je samozrejme veľmi dôležité, ale hm, ja stále znepokuje, že sa zamýšľami len nejakými administratívnymi procesmi a nie monitoringom a vyhodnocovaním konkrétnych výsledkov výskumu. Dovolte mi povedať, že švédske predsedníctvo zverejnilo správu e, Európsky raj. No a v tomto dokumente vyslovilo kritiku hlavných problémov európskeho systému výskumu Hovoril sa tam o tom, že 2000 univerzít udeluje e, tituly PhD. E, v Číne je ich iba 120 a 180 je iba v USA, takže namiesto polnohospodárskej podpory, čo sa zdá, že je hlavným našou hlavnou činnosťou a našim hlavným problémom, možno by sme mali začať podporovať výskum. A preto sa chcem spýtať, že ak chceme zjednotiť toto veľmi diversifikované Mm, vedecké prostredie, čo urobíme, čo urobí španielské predsedníctvo, aby zaistilo určitú homogenitu. Ste za podporu pre špecifické špičkové výskumné inštitúcie, takže mňa zaujíma, podľa čoho si budete vybrať. Ďakujem pekne, pani Cavalio. Vážený pán, vážená pani ministerka, srdečne vás vítam. Jedna z najväčších víziev pre Európu, sama ste to povedali, je európsky priestor pre výskum. Samozrejme, ehm, dôležitú úlohu tu zahráva infraštruktúra, mobilita. A mňa teraz, ja by som chcela položiť jednu otázku čo, čo sa už hovorilo, ERA a iné veci, majú problémy hlavne kvôli veľkej byrokratickej záťaži a komplexite postupov. Ako vidíte, budúcnosť týchto programov a toho spoločného plánovania členských štátov a komisie. To je Európske výskumné centrum, a celé európske programy budú prebiehať pomocou národnej a regionálnej financ- financovania. Tieto inštitúcie, ich postupy sú veľa jednoduchšie ako naše, no a ich využitie budova pri konsolidácii vedeckého priestoru by boli veľmi užitočné. Ďakujem veľmi pekne. Tak teraz urobíme, si dáme príležitosť ministerke, ktorá zodpovie všetky otázky. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa odpovedať na jednotlivé otázky. Chcem sa za ne poďakovať. Čo sa týka zjednodušenia, samozrejme záleží nám na tom, a budeme s vami aj s komisiou úzko spolupracovať. Je to niečo, na čom treba pracovať s ostatnými inštitúciami, vrátane rady a účtovného a dvora auditorov. Myslím však, že je dôležité prijať rázne rozhodnutia, a e, pozrieť sa na všetky úrovne byrokracie. Vieme, že zatiaľ e, je tu istá nedôverčivosť. To treba zvrátiť, treba vybudovať dôveru, čo bude akýmsi stimulom pre naše podniky. A to sa nám podarí, keď sa pokúsime zaoberať e, byrokraciou pri jej koreňoch. Takto sa dopracujeme k cieľu. Myslím teda, že treba najskôr jasne určiť, ktoré úrovne byrokracie sa dajú odstrániť. Po druhé, treba taktiež dobre vypracovať nástroje. Európa Totiž má mnoho programov aj jednotlivé členské krajiny a vieme, nakoľko je to zaujímavé spustiť nový program, vypíše sa tender, ale jeden, myslím, že jedného dňa treba všetko toto spojiť. A treba sa preto pozrieť, ktoré nástroje už máme k dispozícii a ktoré by boli zmobilizované na dosiahnutie nových cieľov. A mali by sme teda menej, menej nástrojov, menej byrokracie a ak sa nám toto podarí, tak by to bol naozaj obrovský pokrok. Teraz, sme, e, teraz k malým a stredným podnikom. Ja e, dobre poznám túto oblasť, zaoberám sa základným výskumom, ale zaoberám sa aj e, malými a strednými podnikmi v oblasti technológie. Myslím si, že je možné zjednodušiť túto byrokraciu, bolo by to pozitívne. No a mať e, silné európske iniciatívy, ktoré e, by zapojili malé a stredné podniky, bez ktorých by sme v Európe nikdy neboli konkurencieschopní. schopní to by určite bolo pozitívne. Je to niečo, o čo sa my, španielské predsedníctvo, budeme usilovať. Pretože tým sa nám podarí dosiahnuť hlavné ciele. Treba to teda zjednodušiť na procedurálnej úrovni. No a teraz k európskemu výskumnému priestoru. Poprvé, myslím, že je dôležité oslobodiť sa od tradičných formátov. ERA, Európsky prieskor, priestor výskumu predstavuje veľkú výzvu pre EÚ, pretože treba tomu prispôsobiť všetky politiky EÚ. Ale nie je to iba e, právomocou ministrov priemyslu. Nám samozrejme záleží na vybudovaní tohto európskeho priestoru, No ale musíme posilniť e, piatu slobodu a síce voľný pohyb e, vedcov. Na májovej rade sa pokúsime identifikovať tento problém a zabezpečiť, aby e, vedci mohli taktiež vystúpiť na rade, keď sa to týka ich oblasti. A poprvýkrát ministri pre vedu budú môcť povedať pred radou EPSCO, teda radou pre zamestnanosť, aké, s akými problémami sa stretávajú. Ministri musia náhlas povedať, že je dôležité uľahčiť prístup vedcov, že im treba poskytnúť väčšiu mobilitu v Európe a preto musíme odstrániť akékoľvek prekážky. Tak sa nám podarí napredovať a zabezpečíme prístup k informáciám pre jednotlivých vedcov a taktiež zabezpečíme ich e, sociálne zabezpečenie v EÚ napriek existujúcim rozdielom. A každý vedec mm, si musí uvedomovať aj svoje povinnosti, ale aj svoje práva. Takže to je veľká priorita nášho predsedníctva na to, aby sme mohli konkrétne zlepšiť eh, profesionálny profil vedcov, pretože ich Európa potrebuje v záujme svojej konkurencieschopnosti. Teraz k mojej skúsenosti, čo sa týka vzťahu medzi inováciami a vedou. Ja myslím, že E, môžeme hovoriť o skúsenosti celého nášho ministerstva, pretože už dva roky sa snaží prepojiť vedu a inovácie. A e, tie výsledky, ktoré sú zatiaľ viditeľné, sú veľmi pozitívne. Takže to uľahčuje spoločnú reflexiu a čo sa týka spoločného európskeho vedeckého výskumu, výs, e, výskumného priestoru, už vieme, čo by mohlo podporiť európske inovácie. Nejde o to všetko e, zmiešať, ale spojiť e, hlavných akademikov a predstaviteľov e, priemyslu, aby sa spolu zamyslili a treba taktiež vybudovať mosty medzi univerzitami a inováciami, pretože nie celá veda má byť zmobilizovaná v záujme inovácií, ani opak nie, ale Treba sa na to pozrieť globálne a podľa mňa to je niečo, čo umožní zhromaždiť faktory, ktoré nás dovedú k európskemu výskumu. A takýmto spôsobom podľa mňa môžeme aj v Európe zabezpečiť mobilitu medzi verejným a súkromným sektorom. Máme vedecké inštitúcie, máme univerzity a musia medzi sebou lepšie komunikovať. E, Španielsku sa o to snažíme, ale musí to platiť v celej Európe, takže musí byť kontinuita medzi verejným a súkromným sektorom. Ale treba aj zracionalizovať e, tieto inštitúcie, pretože zatiaľ ide o dva, e, dve jasne oddelené oblasti my by sme to však chceli spojiť, aby sme videli, akú pridanú hodnotu pre výskum to predstavuje v konečnom dôsledku. Zatiaľ sú to rôzne nástroje, ale mohli by sa doplňať. No a to bude mať za následok lepšiu európsku konkurencieschopnosť. A teraz k tomu, čo povedal pán Chorkera. Čo sa týka metrík, tu taktiež musíme sa posunúť vpred. Európa je posadnutá tými troma percentami um, súkromného sektora a tým sa držia členské krajiny aj um, pokiaľ ide o ich rozpočet na rozvoj ale od roku 2000 sme sa už posunuli ďalej napriek ťažkostiam a teraz treba dokázať, že investície do rozvoja a výskumu sa oplatia zo sociálneho, ale aj hospodárskeho hľadiska. A preto musíme vypracovať nové parametre, ktoré by merali pokroky ktoré umožňujú investície a potom hlavní predstavitelia budú vidieť, na čo konkrétne slúžia investície. My musíme vynaložiť viac peňazí, ale aj lepším spôsobom a zhodnotiť výsledky, aby sme mohli potom verejnosti povedať, na čo slúžia investície, aké sú ciele výskumu, aké výsledky boli dosiahnuté. To musíme vedieť jasne odkomunikovať. A to bude možné aj vďaka e, rozširovaniu vedy, vytvoriť akúsu, akúsi vedeckú kultúru. No a čo sa týka tohto rozširovania a zapojenia do rozvoja a výskumu, tu je dôležité, aby e, sa s tým začalo už pri e, školení vedcov pretože musia sa tieto dosiahnuté výsledky potom odraziť aj na životnej úrovni. No a ešte ku konkurencie schopnosti výskumu. Mm, my sa snažíme konfrontovať e, výrobu a špičkovosť No a po viacerých rečníkoch chcem povedať, že Európa bude konkurencieschopná, iba ak sa posunieme ďalej tak pri e, súdržnosti, ale aj pri e, excelentnosti. Európa musí držať spolu. Ale máme k dispozícii rôzne nástroje pre jeden aj druhý cieľ e, Viete, že agentúra EIC je dobrým príkladom nástroja na dosiahnutie samotnej excelentnosti. Je to naozaj vynimočná iniciatíva a je to dôvod, prečo je Španielsko odhodlané podporiť iniciatívu poradnej rady Musíme túto agentúru dobre vybudovať a už dva roky o tom diskutujeme a podarilo sa nám posunúť vpred a teraz EIC je akýmsi odrazovým mostíkom pre excelentnosť v Európe. Ale treba mať aj ďalšie nástroje, ktoré budú slúžiť súdržnosti a máme aj dobrý príklad v Španielsku a síce e, regionalizácia prostriedky fondu FEDER nám pomohli dosiahnuť e, pokrok a aj tie zaostalejšie regióny sa mohli uberať vpred cestou k excelentnosti. Treba teda stimulovať tie regióny, ktoré čerpajú fondy z kohesného fondu, aby sa priblížili k excelentnosti, ale treba mať aj dobré meradlá. My sme samozrejme začali uplatňovať aj kohezné nástroje. No a potom je tu ešte oblasť verejno-súkromných partnerstiev. PPP. A to je presne to, čo rozumieme pod pojmom inklúzia, zapojenie. Teraz sa nachádzame v mimoriadných e, hospodárskych časoch, No a preto sa musíme tejto téme my ako španielské predsedníctvo venovať. A myslím, že teraz je najvhodnejšia chvíľa na to, aby sme jasne povedali, že veda môže priniesť riešenia výsledky nielen dlhodobo, ale aj krátkodobo. Európa sa naozaj čím ďalej tým viac venuje oblasti výskumu a vývoja a to nás môže doviesť k konkrétnym výsledkom v oblasti hospodárskeho rastu v Európe. To treba naozaj povedať jasne treba, aby e, neformálna rada 8. februára v San, Sebastiana, San Sebastian jasne to povedala. A aj pre oživenie hospodárstva je veda dôležitá. Preto treba plne využiť joint programming, spoločné e, plánovanie a verejno-súkromné partnerstva. A taktiež sa treba pozrieť na možné moto, ktoré by znelo, že e, veda nám slúži už teraz. A priemysel musí pochopiť, že veda môže pomôcť e, zareagovať na hlavné výzvy. Ďakujem pekne máme menší časový problém. Ak bude každý z vás hovoriť iba minútu, tak sa zmestíme do tohto časového rámca. Tak prosím, pani Gutierrez Gotines, prvá. Ďakujem pekne. Pán predseda, vítam pani ministerku. Ďakujem za vašu prezentáciu. Chcem sa spýtať na jednu vec. Domnievam sa, že teraz, keď máme nedostatok mobility, práve preto, že naši výskumníci sa jednoducho hýbať nemusia, pretože univerzity touto mobilitou nič nezískajú. Nebolo by možné, že by ERA Európsky priestor pre výskum a nové spoločné programy boli viace viazané na ďalšie medzinárodné výskumy tak, aby podniky v rámci vzdelávania skompletizovali celý balíček. Aby sme podnietili tento projekt, napríklad projekt Master pre vzdelávanie spolu s možnosťou štipendií. Pani Čalos a Čoros, prepačte. Srdečne vás vítam a veľmi sa teším, že sme si mali možnosť vypočuť vaše vystúpenie. Myslím si, že v Španielsku je toto ministerstvo v dobrých rukách. Mám otázku. Čo si myslíte o tom, že v európskych členských štátoch máme rôzne sumy, ktoré vydávame na výskum. 3-4 hrubého domáceho produktu na výskum. U nás na Slovensku je ešte menej. Čo môžeme spraviť v prospech toho, aby tu bola istá kohézia? Ďakujem pekne. chcem sa veľmi pozitívne vyjadriť e, k prístupu španielského predsedníctva. Na jednej strane hovoríte o excelentnosti, na druhej strane o kohézii. Takže na jednej strane tu máme excelenciu, na druhej strane kohéziu. A vy hovoríte, že to chudobnejším regiónom pomohlo. V zmluve volíme isté odvetvia, tak či tak sa musíme rozhodnúť v prospech financovania. Druhá otázka. Spôsob, akým sa chytáme technologických riešení. Mám taký pocit, že tu ide vlastne o kontrolu. Isté ide aj o poznatky pre malé a stredné podniky. Ďakujem pekne. Pani Sosa Wagner. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem pogratulovať pani ministerke za jej predstavenie španielského predsedníctva. Dve veci. Čo sa výskumníkovi páči a čo sa nepáči. Páči sa to, že môže rátať s bezpečnosťou práce na druhej strane má možnosť pracovať v kľude. No a to, čo sa mu nepáči, je byrokratická záťaž, ktorej je vystavený a technokratické záležitosti, ktoré treba prekonať. Čo spravíte v prospech toho, aby ste skorigovali tieto problémy? Európsky výskumníci by vám boli iste veľmi povďační. Želám vám v tomto veľa šťastia a ja vám ako skromný poslanec iste pomôžem. Pani Matias? Vítajte, pani ministerka. Teším sa, že som mala možnosť si vás vypočuť, aspoň tú jednu časť. Nechcem opakovať otázky, ktoré sme už počuli. Moja otázka znie. Čo Európa urobí v prospech toho, aby sa stala najlepšou znalostnou spoločnosťou sveta. Sú tu predsa isté obmedzenia v Lisabonskej zmluve sa hovorilo o nástrojoch, o um, prekážkach, ktoré treba odstrániť. My uh, vieme, že v ostatných rokoch to majú výskumníci problematická. Tá snaha o mobilitu nebola dostatočná. Niekedy mobilita tu prekérnosť pracovných podmienok ešte zhoršuje. Čo chce Španielstvo, Španielsko urobiť? Budú isté opatrenia hlavne pre mladých výskumníkov, aby sa dali využiť tie najlepšie praktiky v Španielsku práve v súvislosti s mladými výskumníkmi a s ich kariérou. Potom by sme mali taký spravodlivejší priestor pre výskum. Ďakujem pekne, pani ministerka. Teraz vás poprosím, aby ste tak v priebehu desiatich minút zodpovedali na otázky, ktoré sme vám položili. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv budem odpovedať pani Guterres. To je veľmi zaujímavý bod. To je téma, ako sa treba pustiť do základných aspektov, ktoré súvisia s interakciou medzi vzdelaním a podnikateľským svetom. Ako to urobiť? Podobne ako sa my venujeme téme mobility výskumníkov, ďalej sociálnym zabezpečením na Rade pre zamestnanosť. Musíme sa snažiť o optimalizáciu Musíme hovoriť o týchto aspektoch aj v rámci neformálnych rád, musíme zhrňať výsledky výskumných konferencií, pretože v tomto priestore musíme zbierať skúsenosti a my musíme mať konkrétne návrhy, ktoré dostaneme z ministerských konferencií na neformálnych radách. Musíme hovoriť o tejto potrebe spoločne konať. Pokiaľ ide o rozdiely v jednotlivých členských štátoch, pokiaľ ide o investície v prepočte na HDP, Myslím si, že najlepší spôsob, ako presvedčiť, je poukázať na rentabilitu týchto mm, investícií do výskumu. V Španielsku sme mali jednu takúto akciu. V Španielsku sme poukázali, sme ukázali hlavne našim malým a stredným podnikom, že investovanie do e, vývoja a výskumu zvýšilo o 16 ich produktivitu a 18 možnosť vývozu. Pretože v časoch krízy existuje možnosť zaručiť pracovné miesta. A tieto podniky, ktoré investujú do výskumu, majú lepšiu šancu prežiť. Pokiaľ ide o základný výskum, musíme našim občanom ukázať práve šírením vedeckých vedomostí, znalostí, že veľké výzvy, ktoré transformujú ľudstvo, súladia práve so znalostnou spoločnosťou. Európa je veľmi dôležitá, únia členských štátov. Je dôležité vytýčiť politiky tak, aby sme stavali na vynikajúcich znalostiach bez toho, aby sme to trieštili na jednotlivé odvetvia šírenie poznatkov a konkrétne predstavovanie výsledkov by mohlo na, presvedčiť našich ministrov financí a hospodárstva, že veľkú časť rozpočtu musíme venovať vede a výskumu. Pokiaľ ide o zjednodušovanie. Španielsko obhajuje regióny znalostí a takisto možnosti, ktoré majú jednotlivé regióny. A to je otázka správy veci verejných, kde musíme rátať s regiónmi. Máme tu čas aplikácie eh, európskej vedy, čo súvisí s optimalizáciou zdrojov, ale tiež so záväzkami členských štátov, aby národné politiky a v rámci národných politik zladili politiku s európskou politikou, aby sme sa snažili o rovnakú líniu, aby sme na jednotlivých úrovniach odzrkadľovali rovnaké ciele. A tým by sme dospeli ku konkrétnym výsledkom. V Španielsku pre súdržnosť španielských regiónov mal veľký význam spomínaný program. Španielsko chce dosiahnuť pokrok v sociálnom zabezpečení a v právach výskumníkov. Pane Gutierrez na to upozornila. Iba týmto spôsobom Môžeme podmieť, podnietiť ľudí, aby sa venovali vede. Mladí ľudia, ktorí sa rozhodujú o tom, čo budú robiť v budúcnosti, musí, musia mať to želanie stať sa výskumníkmi. Musíme im ponúknuť sociálne uznanie ich povolania musíme zviditeľniť zásluhu tejto kariéry. V Španielsku sme v tomto ohľade uskutočnili veľké kroky. Budeme sa snažiť e, ďalej, teda budeme chcieť zdieľať tento úspech v Európe, teda s uznávaním práv výskumníkov, s uznávaním ich práv na sociálne zabezpečenie, poskytovanie štipendií, vzdelávanie, doktorantské vzdelávanie, ďalšie možnosti, štipendia pre ďalšie vzdelávanie. Urobili sme inováciu v politike, udeľovanie štipendií, postdoktorantské štúdium a takisto určité modality pre už pôsobiacich výskumníkov. Čiže toto by bola informácia pre členské štáty ako príklad. Ďakujem pekne, pani ministerka. Ďakujeme vám za tento výklad. Ďakujem vám aj za to, že ste nám pomohli dodržať e, čas. Určite to nie je naše posledné stretnutie, Ste budeme hovoriť o mnohých témach aj v budúcnosti. Srdečná vďaka za to, že sme mali možnosť si s vami pohovoriť. No, technické problémy sme spočiatku mali, ale o to zaujímavejší bol náš rozhovor. Dúfam v našu dobrú spoluprácu v budúcnosti. Ďakujem.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 Herzlichen Dank. Wir können... Ďakujem pekne. Ak súhlasíte, budeme pokračovať. 21. Nové partnerstvo pre modernizáciu univerzít. Kolegyne a kolegovia, aby sme zvládli všetky témy teraz do poludnia, môžeme stanoviť na každý bod maximálne 20 minút. Obávam sa, že ostatní kolegovia by mali potom problémy, hlavne vzhľadom na popoludnie. Pani kolegyňa Madurel je prvá, ktorá bude prezentovať svoju správu. Nie sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené kolegyňa a kolegovia, budem hovoriť o správe, ktorú teraz práve uviedol pán predseda. O čo sme sa snažili? Snažili sme sa o to, aby fórum v Európe fungovalo medzi univerzitami a podnikami, aby to bol dobrý nástroj na zintenzívnenie vzťahov medzi podnikmi a univerzitami. Musíme zintenzívniť tento vzťah, aby sme aby sme posilnili trojholník vzdelávanie, výskum, inovácia teda v prospech podnikov, univerzít, znalostí a konkurencie schopnosti Európskej únie. Bolo našim želaním správe prezentovať, že tento vzťah sa musí uberať dvomi smermi. Znalosti a informácie medzi e, univerzitami a podnikmi musia sa šíriť e, vo vzťahu dopyt a ponuka to znamená, že je dôležité, aby to nebola iba jednosmerka z univerzí do podnikov, ale je tiež dôležité transformovať e, vzdelanosť a poznatky v podnikoch. To znamená podnietiť niečo také, čo by sme mohli označiť ako vedeckejší podnik, ako na to. Dali sme do dokumentu niektoré návrhy naviac k tomu, čo nám dáva komisia vo svojej správe. Napríklad z hľadiska dopytu si myslím, že univerzity by e, mali urobiť dobrú diagnózu toho, aké majú pozitívne body v oblasti výskumu a tieto body by mali zľaďovať e, s požiadavkami podnikov. Nesmú zabúdať na základné hodnoty výskumu prvým krokom úspechu v akejkoľvek oblasti, aj pri transfere technológií vo vzťahu k podnikom, je skutočnosť, aby univerzity dodávali na pracovný trh dobre vzdelaný personál, ktorý bude dobre čeliť mnohorakým problémom, že na základe dobrých znalostí. Z hľadiska dopytu podniky musia zlepšiť svoju kapacitu, musia zlepšiť úroveň znalostí tým, že to budú preberať e, z univerzít a sa týmto aktívne začlenia do doktoránskych programov a do programov štipendií, uzatváraní zmluv s výskumníkmi tak komisia, ako aj parlament, prepačte, je potrebné zabezpečiť vytvorenie adekvátneho trhu, ktorý bude umožňovať autentický rozvoj priestorov pre výskum a na druhej strane stimulovať podniky k tomu, aby mohli prekonávať administratívne prekážky, ktoré stiažujú tieto interakcie, konsolidovať mechanizmy, ktoré podnikom umožnia, aby lepšie spolupracovali. Dokument komisie hovorí o nevyhnutnosti vytvárať nové formy združení, ktoré budú vznikať medzi podnikom a univerzitou. V mojom prvom stupe som už spomenula, že toto je kontroverzná vec. Mnohé analýzy expertov poukazujú na to, že najplodnejšia spolupráca v oblasti vzťahov medzi univerzitami a podnikmi existuje na základe osobných kontaktov, to, to znamená z konferencií, seminárov a poskytovaním služieb a výskumu na základe zmluvy. Z toho dôvodu môžu existovať flexibilnejšie cesty ako tie príliš štrukturované, ktoré sú v praxi potom veľmi zraniteľné a môžu z univerzity urobiť poskytovateľov znalostí bez toho, aby sa využili ďalšie funkcie. Logicky tu hovorím o vzdelávaní a výskume. Musí existovať stály dialog a spolupráca medzi univerzitami a podnikmi. Tieto sa musia zakladať e, tiež na regionálnej úrovni. Treba rešpektovať autonómiu univerzít, ich nezávislosť, ako aj verejný charakter univerzít. Veľký význam majú technológie. A tiež to, o čom hovorím v desiatom odstavci. Posledný odstavec. V tomto odstavci nám ide o to, aby sme zdôraznili na základe správy komisie, že je dôležité vytvoriť taký rámec, kde poukážeme na osvedčené postupy, preto je dôležité spoločne sprístupňovať tieto osvedčené praktiky, postupy a využívať existujúce nástroje na regionálnej, na komunitárnej úrovni. Dostávam sa ku koncu. Dámy a páni, vidíme, že univerzity reagujú pozitívne na existujúce regionálne programy a komunitárne programy s cieľom rozvíjať spoluprácu s podnikmi. Pán predseda, to sú tie najdôležitejšie body, ktoré som chcela v mojej správe vyzdvihnúť. Ako vždy som ochotná reagovať na vaše komentáre a návrhy. V tomto zmysle vám ďakujem. Ďakujeme pekne. No a dostal slovo ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Návrh správy pani Madurel, podľa môjho názoru, má správne zameranie a môže byť základom na to, aby sme postupovali v tejto téme ďalej. No a pani Madurel, to, čo napísala a to, čo práve povedala, ukazuje, aká ťažká a komplexná je téma, ktorou sa zaoberá. Dva stretávajú sa tu dva rôzne svety, um, akademický a podnikateľský. No a ja myslím, že to je skutočne veľmi náročné, náročné spojenie, ale to všetci veľmi dobre uh, vieme. Vysoké školstvo a vysoké školy sú do svojej definície uh, verejné štátne inštitúcie, verejné miesta. No a možno by bolo dobré vysoké školy v budúcnosti trochu viac vnímať z podnikateľskej strany. Modely, ktoré existujú dnes a ktoré sa dnes realizujú v súvislosti so spoluprácou a s možnosťami spolupráce medzi akademickou obcou a podnikateľským sektorom, tak tie už sú podporované zo strany eh, vysokých škôl a len menej podnikateľským sektorom. Určite existujú vzdelávacie programy, existuje množstvo eh, možností, ako eh, sa môžu vysoké školy postaviť k riešeniu súčasných problémov, ale skutočne musí tam byť zapojené, zapojený podnikateľský sektor návrhy, ktoré predkladá pani Madureo a rovnako naša spolupráca, ktorá sa doteraz rozvíjala, je veľmi pozitívna. Máme možnosť ešte do 2. februára predkladať nejaké pozmajúce návrhy, takže dôležitá je úzka spolupráca ale spolupráca a dialog s podnikateľským sektorom. Ďakujem pekne, pani Kavalio. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja súhlasím so všeobecnými líniami tejto správy, ktorú predstavila pani Madurel. Ja by som chcel upozorniť na jednu vec. Vzdelávanie je neoddeliteľnou súčasťou integračného reťazca, rovnako ako vedecký výskum a je absolútne nevyhnutné um, budovať vzdelávanie, ktoré um, spolupracuje s výskumom. A ak to tak bude, tak uh, skúsenosti potvrdia, že to bude určitý stimul pre modernizáciu a inovácie na univerzity, univerzitách, pretože podľa tohto modelu uh, by univerzity uh, rovnoprávne sa mohli podielať na aktivitách učiteľov a odbornej praxi ale mnohé z našich univerzít potrebujú určité modely riadenia, ktoré sú veľa efektívnejšie, ktoré nie sú také byrokratické a sú flexibilnejšie a pripravujú účastníkov na mm, úspešnú kariéru. Takže potrebujeme pilotný program na modernizáciu univerzít, ktorá by bola určitým stimulom pre spoluprácu medzi univerzitami alebo vysokými školami a e, podnikateľským sektorom. Ja by som chcela tlačiť na to, aby to bol program, aby vznikol nejaký program v tomto zmysle pre modernizáciu univerzít, e, pre lepší dialog a lepšiu spoluprácu medzi univerzitami a podnikmi. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ja by som chcel poďakovať e, za udelené slovo. V tejto správe e, je 12 bodov, ktoré môžem všetky podporiť. Ale súčasne, keď hovoríme o modernizácii európskych univerzít, sa zdá, ako by sme zabudali na to, že ide o vzdelávanie. My vzdelávame hlavne odborníkov a vedcov do budúcnosti. Samozrejme, keď e, vysoké školy fungujú správne, a tak sa tam vzdelávajú vedci budúcnosti. Ja to prečítam jednu vedu, vetu. Vyzývame univerzity pre ich personál a pre svojich zamestnancov ponúkať flexibilné a dvojité možnosti kariérne príležitosti. No a teraz vžime sa do úlohy univerzity. Vieme, že sú to štátne inštitúcie a vieme, že aj tie sú postihnuté finančnou krízou v Maďarsku bolo prepustených množstvo univerzitných profesorov kvôli úsporám finančných prostriedkov. No a z tohto dôvodu univerzity nedokážu realizovať no, a podporovať mobilitu pre týchto učiteľov. A preto iní kolegovia nemôžu zastupovať iných. No a preto nie len univerzity musia byť vyzvané, ale aj vlády jednotlivých členských krajín o uvoľnenie finančných prostriedkov. No a tak, ako už bolo povedané, aj finančné prostriedky Európskej únie na tento účel zvýšiť, pretože len v, tom, len v takom prípade sa bude môcť možné vytvoriť skutočnú mobilitu, keď pomocou týchto prostriedkov podporíme, podporíme a odľahčíme tie univerzitné inštitúcie. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ja už z vlastnej skúsenosti viem, že sú tu dva hlavné prvky, ktoré podporujú integráciu medzi vedeckou obcov a univerzitami, ktoré ju umožňujú. Takže poprvé, multidisciplinárny prístup na to, na vzdelávanie odborných, odborníkov, odborníkov, inžinierov a iných. To je dôležité pre, eh, pre výskum a to je v podstate najdôležitejšie na tie veci. Eh, diplomanti a absolventi môžu potom svoju ďalšiu činnosť budovať tak aby to bolo prospešné pre, tak pre podnikanie, ako aj pre No. Výskumníci sa podporujú, avšak u nás je to tak, že to závisí od počtu publikácií alebo citácií. No a v zásade, ale nikto nesleduje, koľko patentov prihlásili a koľko z ich vynálezov sa skutočne zrealizovalo. Ja si myslím, že to by zjednodušilo situáciu, keby sme zmenili tento systém pretože tým by sa umožnilo podporovať určité inovácie a to by v budúcnosti tiež eh, zjednodušilo a priblížilo eh, univerzity a podnikateľský sektor. Pán, pán Nistelroj, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja pokladám za veľmi dobré a tento návrh, ktorý je, bol predložený, za veľmi dobrý. Vytvára sa tým dobrá spolupráca medzi tým, čo, sa, čo sme dnes už nazvali excelentnosť a čo tým podnikateľským, podnikateľským svetom. Ja mám dva podnety. Na jednej strane, alebo poprvé, treba jasne skonštatovať, čím sme sa zaoberali už pred niekoľkými rokmi, čo bola taká myšlienka, čo je ten nejaký vedomostný vedomostná výhoda, čo by mohlo byť dôležité aj pre e, podniky. A totiž e, istá forma kupovania vedomostí alebo informácií na univerzitách a tým môžeme otvoriť dvere k iným kultúram v rámci programov, ktoré podporuje Európska únia sa takéto vedomosti mm, už ponúkajú a ja by som bol veľmi rád, keby v tejto správe bolo obsiahnuté trochu viacej konkrétnych vecí. No a po druhé, aj príjem, výbor pre priemysel sa musí jasne vyjadriť. Na jednej strane sú vedomosti, e, tá tzv. free floating intelligence na všetkých univerzitách e, na celom svete. Existujú dokonca rebríček, všetci sa na tom podielajú, no a univerzity majú ale svoje primárne úlohy, a totiž vo svojom regióne alebo členskom štáte, šíriť vedomosti, najnovšie poznatky a podpora infraštruktúr. Takže tie podmienky, ktoré tu sú, aj obmedzenia, ktoré však existujú, by trebalo riešiť. Ďakujem pekne za komisiu, pán Bauer a ak sa bude dať, tak požiadam vás čo najstručnejšie. Ďakujem veľmi pekne. Ja už nemám veľa čo dodať, pretože e, všetky, všetky názory, čo som si vypočul, rovnako ako aj stanovisko, sú veľmi pozitívne. Sorry. <laughs> I thought this was it. <laughs> okay, entschuldigen Sie bitte. Uh, ich meine, das Einzige, was Jediné, čo môžem, chcel by som vôbec dodať, vy samozrejme sa zameriavate na výskum, my by sme však chceli podporiť aj úlohu spolupráce v oblasti vzdelávania, pretože vidíme, že to má veľký potenciál. Ten um, podnikateľský um, vzdelávanie, ktoré súvisí s podnikateľským a reálnym svetom. No a na rôznych univerzitách vo svete vidíme ten multidisciplinárny prístup a myslíme, že keď sú reálne problémy už pre študentov v priebehu troch rokov, či už eh, bakalára alebo magistra, eh, tak eh, to môžeme len podporiť. Inak nemôžem nič, nič viac povedať. Môžeme len čakať, ako ale to prebehne v iných výboroch. Ďakujem pekne, pani Rejra Madurel. Chcete ešte niečo doplniť? No, len veľmi stručne, vážený pán predseda. Ja by som chcela poďakovať komisii a mojim kolegom. Ja úplne súhlasím s vašimi podnetmi. Ja som si všetko zaznamenala a samozrejme očakávam aj vaše pozmeňujúce návrhy a myslím, že záverečná správa bude veľmi pozitívna. Nebudem sa venovať detailom. Súhlasím. Ďakujem pekne. Dostávame sa k bodu 22. Inovačná politika spoločenstva v meniacom sa svete. Kolega Winkler, prosím vás, aj tu platí na tento blok 20 minút. Ďakujem pekne, pán predseda, milé kolegyne a kolegovia. Predseda povedal, Ide o výmenu našich skúseností v súvislosti s inovačnou politikou. Prvýkrát sme sa začali zaoberať zaoberať touto problematikou 1. septembra 2009. Základnou tézou je, že inovácia má vychádzať zo strany podnikov, je principiálne tézou, ktorú môžeme privítať. Európa bude konkurencie schopná, keď budú konkurencie schopné malé a stredné podniky, ale v celku treba povedať, že oznámenie je na povrchu, hlavne teda ako sa posudzujú úspechy, nož komisia sa o tom vyjadruje pozitívne, vzniká dojem, že hlavným účelom oznámenia je poukázať na akčný plán pre inováciu. Pôvodne sa hovorilo v tejto súvislosti o marci, apríli. Viete, že potrebujeme lepšiu stratégiu, Posledná je z roku 2006. Inovačná stratégia musí zabezpečiť, aby strategické ciele Európskej únie ako konkurencie, schopnosť, zamestnanosť, klimatické zmeny, aj keď je to dosť ťažké v týchto dňoch, tieto ciele sa stanovujú stratégiou 20 na 20, musíme využiť šancu dať komisii niekoľko úloh. Moja konkrétna otázka v tejto súvislosti pri tejto prvej výmene skúseností na komisiu, kedy sa ráta s týmto akčným plánom? Môže komisia garantovať, že odporúčania parlamentu sa budú garantovať, aká bude tá spolupráca v súvislosti s touto stratégiou 20 na 20. Dovolte mi, aby som povedal niekoľko obsahových bodov pokiaľ ide o teda budúci dokument, e, budúca stratégia, inovačná stratégia musí byť podľa možnosti široko koncepovaná, musí pojať všetky formy inovácie, aj tie, ktoré sa nesťahujú na technológiu, konkrétne napríklad služby, kľúčové technológie ponúkajú veľký potenciál pre inováciu tak v procese, ako aj v oblasti výrobkov v dôsledku veľkého rastu majú veľký vplyv na konkurencieschopnosť Európskej únie, osobitne e, v oblasti IKT, chémie, dodávok energie, automobilového priemyslu takisto e, v, otáz, teda v oblasti aviácie. Inovácia je základným prvkom na realizáciu strategických politických cieľov Európskej únie. Európska únia musí rýchlo reagovať aby si udržala svoju pozíciu v budúcnosti. Musíme naše silné stránky ešte viac posilňovať Aj členské štáty a jednotlivé regióny musia participovať aby sme si v budúcnosti upevnili túto vedúcu úlohu. Treba zabezpečiť, aby malé a stredné podniky mali e, možnosť realizovať svoje inovačné prostriedky. Musia mať možnosť dýchať, keď e, majú byť inovatívni. Ďalej je dôležité odťažiť jednotlivé podniky, pokiaľ ide o byrokraciu. Je to často tak, že tento, tento vzduch na dýchanie nemajú. Ďalej dôležité financovanie s rizikovým kapitálom. Musíme mať úpravu pre štátnu pomoc nie iba v politickom zmysle, ale v zmysle budúcej konkurencie schopnosti Európy, aby sme vládam mohli poskytnúť pomoc. Takže to bolo niekoľko tých bodov. Som ochotný hovoriť o ďalších otázkach aj bilaterálne. Môžeme si o tom pohovoriť, aby sme skoncipovali túto správu, ktorá je pre budúcnosť veľmi dôležitá. Pán predseda iste niečo povie o termínoch, ale z mojej strany by to zatiaľ stačilo. Pán Šimanský, nech sa páči. Ďakujem pekne. Veľmi často sa vraciame k inovačnej politike a stále máme rovnaký problém zlá financia, zlé financovanie v Európe, hlavne keď to porovnávame s inými krajinami. No a tento rozdiel nedokážeme nivelizovať verejnými prostriedkami. Štáty tuto majú totiž iný názor. Problém spočíva v tom, že podniky neinvestujú, No nemôžeme ich nútiť, aby vydávali peniaze na výskum, ale jediná možnosť, ako tu niečo zlepšiť, je poskytovať lepšiu ochranu duševného, vlá- duševného vlastníctva. Momentálne to bude e, veľmi drahé, ak to nezvládneme budúcnosti nebudú šance na to, aby sme dávali viac peňazí, ktoré majú byť určené pre inovácie. Stratili sme veľmi veľa času na to, aby sme tu našli správne riešenie. Bolo by, hádam, dobré keby sme uznávali patenty medzi členskými štátmi, možno by sme mali diskutovať o možnostiach financovania, ďalej o financovaní prekladov patentov. Myslím si, že je to kľúčom na riešenie problémov. Ďakujem. Pani Hercog. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem vystúpiť aj v mene Merkiš, ktorá je tieňovou spravodajkyňou, ale nemôže tu byť prítomná. Mám dve otázky na komisiu, veľmi priamočiare. Môže komisia jasne niečo povedať k harmonogramu inovatívneho aktu a chcete vraj rozšíriť inovačný akčný plán, takže prosím, povedzte nám niečo k možnému rozsahu. To boli tie dve otázky. A teraz v mojom mene som bývalou spravodajkyňou Small Business Act a, a som v kontakte s malými a strednými podnikmi a zaoberám sa aj otázkou e, inovácií parlamente už dlhšie. A chcem povedať, e, že Small Business Act je dobrým príkladom z minulosti a mali by ho následovať aj ďalší, ale som trochu e, sklamaná obsahom tohto dokumentu o inováciách. Vysvetlím hneď prečo. Ja myslím, že by sa to dalo ešte vylepšiť. Pre mňa definícia inovácií je efektívne zmeny na lepšie využívanie ľudských, prírodných a finančných zdrojov. A ja chcem povedať, že inovácie teda nie sú iba čisto technickou záležitosťou. Musíme ísť ďalej a hľadať eh, možnosti, ako inovovať hlavne v oblasti služieb a, zmeniť aj podnikateľské modely. A taktiež sa dá e, dosiahnuť pokrok v budúcom desaťročí na základe digitálnej agendy. Vďaka tomu máme úplne iný e, základ, od ktorého sa môžeme odraziť. Takže treba vylepšiť ten dokument a e, my sme tu, aby sme vám pomohli. Ďalšie ešte pripomienky a otázky. Chceme mať posilnenú spoluprácu medzi generálnym riaditeľstvom pre výskum a pre podniky, pretože inovácie sú viac ako rozšírený výskum, ale skôr zavádzanie eh, technológií do podnikov, do malých podnikov, takže ja chcem vedieť, ako chcete spolupracovať medzi týmito dvoma generálnymi riaditeľstvami, aby e, to nebolo nejak odsunuté bokom. Pani, Pani Kavalio. Ďakujem pekne, pán predseda. Európske inovácie musia vyriešiť, pomôcť vyriešiť hlavné celosvetové výzvy a preto chcem, aby niektoré odporúčania boli zapracované do tejto správy. Najskôr prechod alebo e, zmena zamerania z technologických zmien na veľké zmeny spoločnosti. od technických, technologických zmien treba prejsť k širšej definícii, ako napríklad e, sociálne inovácie, inovácie vo verejných službách a tak ďalej. A potom podporovať otvorené inovácie. Veda a inovácie nemôžu byť izolované. Potrebujeme politiky, ktoré podporujú otvorené inovácie, ako napríklad mobilita, európsky patentový systém a taktiež vytvoriť e, sieť e, laboratórií v Európe a posilniť cezhraničnú e, spoluprácu medzi jednotlivými akademikmi, priemyslami, teda odstrániť akékoľvek bariéry a mať aj samozrejme otvorenú hospodárskú súťaž. Tretie odporúčanie venovať viac finančných prostriedkov v oblasti výskumu, inovácia a vzdelávania. Musíme eh, podporiť eh, verejný sektor daňovými opatreniami, PPP projektami, joint venture a tak ďalej. A posledné odporúčanie je lepšia koordinácia v inovatívnych programoch um, medzi krajinami EÚ aj medzi regiónmi s cieľom vyhnúť sa akémukoľvek roztriešteniu. Ďakujem pekne. Fan... Pán Stelroj, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa pripojiť k tým pripomienkam, ktoré tu už odzneli. Ide o iniciatívnu správu z pera e, výboru pre priemysel a to svedčí o tom, že my chceme ovplyvniť politiku členských krajín ak sme teda dobre počúvali komisiu, tak e, bolo povedané, že inovatívne činnosti treba skoordinovať, teda, že budú vypracované konkrétne dokumenty. My by sme chceli vedieť, ako to bude vyzerať ďalej, pretože musíme byť rýchli. Pred letom treba dokončiť tento spis a zamerať sa na hlavné body a potom z formálnejšieho právneho hľadiska treba taktiež pokračovať v tejto rozprave. Takže buď chceme mať veľmi e, rozsiahlu správu, ale mm, treba povedať, že situácia sa zmenila od chvíle, kedy pred 4 rokmi komisia vypracovala tento dokument, takže treba to spraviť správne. Počas španielského predsedníctva treba možno postupovať odlišne, aby jednotlivé členské krajiny nerobili to, čo sa im zdá najvhodnejšie izolovanie. No a tým nedosiahneme e, Európu takú, ako ju chceme mať v roku 2020. Ide o to dosiahnuť lepšie výsledky. Chceme mať iniciatívnu správu, rozsiahlu, alebo sa chceme zamerať na hlavné body. Takže aký prístup zvolíme? Otázka na spravodajkyňu, ale aj na Európsku komisiu, zdôrazňujem. Pán Dervy za komisiu. Krátko, prosím. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým rečníkom. Najskôr niekoľko upresnení k postupu, nášmu postupu. Bolo tu oznámenie e, zo septembra, prijaté komisiou a po tomto oznámení sme zorganizovali širokú verejnú konzultáciu Išlo o to získať istú, istý prehľad o názore zainteresovaných strán v oblasti inovácií. Máme súhrn ich pripomienok a máme teraz e, veľký rozsah informácií o tom, čo sa v Európe v tejto oblasti očakáva zo strany zúčastnených strán. Okrem iného Máme usmernenia pána Barosa, je to e, akčný rámec pre nás samozrejme a bude aj stratégia 2020 Európskej komisie. Tá bude predložená o pár týždňov. Takže toto je taký všeobecný rámec úsmerenia pána Baroza, ale aj tá budúca stratégia EU 2020. A my v tomto rámci vypracujeme akčný plán pre inovácie. Ale aby som zareagoval na konkrétne otázky. Tento plán nebude môcť byť schválený v apríli, tak ako sme to pôvodne plánovali. A myslím, že treba skôr počítať z e, obdobie medzi júnom a septembrom. E, ťažko sa mi to hovorí presne, pretože to závisí od našej budúcej komisie. Ale myslím, že je to rozumnejšia lehota na to, aby e, pán Tajany a ostatní mohli z politického hľadiska prispieť k tomuto plánu. Takže medzi júnom a septembrom, povedzme. Čo sa týka spolupráce medzi týmito dvoma generálnymi riaditeľstvami pre výskum a, a priemysel, ja pracujem e, v oblasti priemyslu. Naše generálne riaditeľstvo už na tom pracuje, ale spolupracujeme s druhým generálnym riaditeľstvom pri výskum. Už sme mali prvé kontakty, zintenzívne sa v nadchádzajúcich týždňoch. No a tento inovačný plán bude prvým dôležitým strategickým dokumentom v oblasti inovácií, ale samozrejme zohľadní sa aj výskum. Pokiaľ ide o inovácie, náš postup, prístup je jasný. Technológie a výskum sú podľa nás kľúčové pre e, rozvoj inovácií. Ale podľa nás e, treba mať taký širší pohľad, pretože zo skúseností vyplýva, že napríklad design, nové podnikateľské modely a hlavne oblasť služieb e, svedčia o tom, že je tu veľký vývoj, ktorý treba zohľadniť pri inováciách. Veľmi sa mi páčili pripomienky poslancov a poslankyň. Ja myslím, že sa na tomto prístupe zhodneme a naozaj si vás vždy pozorne vypočujeme, pretože ja myslím, že technológie sú dôležité a potom potom to, čo sme povedali v našom oznámení, e, význam kla- klastery, win markets, to všetko prispeje k inovatívnej stratégii. Takže toľko v tom čase, ktorý ste mi vyhradili, pán predseda, ale som vám k dispozícii na to, aby sme mohli ešte hovoriť o obsahu tohto budúceho akčného plánu. Ďakujem pekne, pán Winkler. Nie. Tak to znamená, že nie sme pod takým veľkým časovým tlakom, ale je šanca, že máme možnosť vplývať na to, čo robí komisia. Ďakujem pekne. Chcem poprosiť ďalšieho. Ano, ďalší bod. Pani Valian, investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskeho spoločenstva. Thank you. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, infraštruktúra, energetické infraštruktúry a zber údajov s cieľom vypracovať plánovacie stratégie. Ja chcem pripomenúť, že návrh chce dať komisii celkový prehľad o možnom ďalšom vývoji, pokiaľ ide o energetické infraštruktúry, na to, aby bola možná analýza budúcich e, výhľadov a taktiež zabezpečiť e, dobrú e, dodávku. A ide aj o implementáciu európskej energetickej politiky. Je tu veľký počet doplňujúcich pozmeňujúcich návrhov, ale nemyslím si, že sú tu nejaké veľké rozkoly na našom e, výbore. Stále si myslíme, že dôležité je, aby komisia mala dobrý prehľad, aby informácie podnikov boli e, dôverné a aby bola celková analýza zverejnená ale predtým, ako prejdem k samotnému jadru veci, chcem hovoriť o otázke právneho základu. Chcem sa poďakovať za podporu kolegov, ktorí chcú zmeniť e, základ e, článok 194. E, výbor Libe o tom hlasoval do obeda a zatiaľ máme takú informáciu, že podporia nami žiadanú zmenu a mm, potom by parlament mal spolurozhodovaciu právomoc. Rada e, bohužiaľ zatiaľ nesúhlasí s našim názorom, takže e, chcem, aby e, výbor naďalej podporoval túto žiadosť, aj keby sme mali ísť pred Európsky súdny dvor, ak to bude potrebné. Na základe predložených návrhov na zmenu a doplnenie sme my E, navrhli niekoľko kompromisných návrhov. Hovorili sme o nich s tieňovým spravodajcom a ja som rada, že sa majú posilniť ustanovenia o dôvernosti v piatom bode a taktiež rozšíriť analýzu, e, ktorú má zverejniť komisia, to je zase bod 6. Komisia taktiež musí koordinovať svoju prácu z ENCO E a ENCO G, ktoré taktiež musia zbierať informácie pre plánovanie investícií. To je zase bod 7, kompromisný bod 7. Ale ešte niekoľko pochybností z mojej strany. Myslím, že si to vyžiada ešte ďalšiu diskusiu. Ide o to, kedy treba oznámiť eh, plánovaný projekt s cieľom implementácie. Ak to bude príliš skoro aj bez e, štúdie realizovateľnosti, tak potom hrozí, že bude problém s dôvernosťou pre podniky, aj keď máme zábezpeky v nariadení. A informácie o energetických infraštruktúrach by sa mali zakladať iba na už e, existujúcich informáciách. Dlhodobé plány sú dôvernej povahy a všetko, čo potom súvisí s možnými rizikami, e, treba vziať do úvahy. Povolenia sú jediným, e, jedinou zárukou pre priemysel. Čo sa potom týka ukončenia činnosti, e, potom sú tu pochybnosti o tom, kedy a akým spôsobom treba oznámiť zamestnancom. Tu ani 5, ani 3, ani 5 rokov sa nezdajú byť vhodným trvaním. Ak bude prijaté takéto rozhodnutie, tak ho treba implementovať čo najskôr, aby e, neboli zamestnanci v neistote. Takže chcem, aby sme sa naozaj podrobne zaoberali kompromismi 2 a 3, aby sme mali dobrú rovnováhu medzi potrebou mať celkový pohľad na budúce investície na komisii, ale na druhej strane medzi presnosťou týchto informácií a ich dôvernou povahou. Čo sa týka zvyšných návrhov, ja chcem zabezpečiť, aby boli užitočné pre analýzu komisie a aby boli správne z technického hľadiska ak, a taktiež, aby boli v súlade s nariadením a aby nemali za cieľ niečo odlišné, čo je zakotvené v iných e, legislatívnych aktoch. Niekedy máme takú tendenciu zapracovať tam niečo, čo nie je nevyhnutné pre dosiahnutie cieľa. Takže treba ešte na tom spolu popracovať, ale ja verím, že sa zhodneme vo všetkých bodoch a že budeme mať veľkú podporu počas e, hlasovania budúci štvrtok. A naozaj sa teším na vaše pripomienky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Žado. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem zdôrazniť, že je to vynikajúca práca pani Valean. Aj veľmi konštruktívny prístup z jej strany. V tomto projekte ide hlavne o jasnej predstave o našich budúcich investičných plánoch v oblasti energetiky a hovorili sme, áno, o tej rovnováhe medzi e, dôvernosťou niektorých informácií a účinnosťou tohto nástroja. Keby tie lehoty na oznámenie boli príliš krátke, tak potom by sme už nemali politické páky na zmenu plánovaných investícií. Preto táto rozprava. Ale podľa mňa smerujeme k dobrému kompromisu. Ostáva samozrejme ešte niekoľko technických e, aj vecných e, detajlov, ktoré treba doladiť v tomto návrhu. A podľa mňa mm, je tu jeden dôležitý bod, ktorý by som chcela zdôrazniť. A síce všetky infraštruktúry, ktoré súvisia s decentralizovanými energiami a nesplňajú tie prahy, ktoré sa navrhujú. Je dôležité, aby Samozrejme, aby sa neoznamoval každý najmenší projekt, ale ide o to, aby pri zbere informácií komisia poznala národné plány decentralizovaných energií. No a samozrejme s cieľom mať čo pre, najjasnejší prehľad e, výrobných infraštruktúr v Európe. A ešte na záver, včera sme s pani Valeana tieňovými spravodajcami hovorili o potrebe zahrnúť také energetické infraštruktúry, ktoré sa môžu nachádzať mimo EÚ, ale ktoré e, poskytujú dodávky pre európsky trh. My sme hovorili o Desertec a je dôležité, aby pokiaľ ide o výrobné infraštruktúry v Európe,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 No a aj nad tým predseda prerušil rečníka, je tu nejaký problém s anglickým tlmočením. Funguje to už? Englisch Kabine? Ist Englisch wieder da? Nein, immer noch nicht. Englisch ist wieder da? Deutsch ist da? Das ist logisch. Ja. Yeah. Okay, we try once again. From the beginning? no. no. <laughs> Prosím, pokračujte, no nie nutne od začiatku. Dobre. Treba vedieť, o čom hovoríme a musíme dobre zadefinovať infraštruktúry. A o to išlo v mojom pozmeňujúcom návrhu. Tá definícia infraštruktúr ešte nie je úplne definitívna. Nie je ešte dokonalá. Môžeme hovoriť o radioaktívnom odpade, ale je tu napríklad pozmeňujúci a doplňujúci návrh číslo 36 a mohol by pokrývať aj ďalší typ odpadu, napríklad biomasu, radioaktívny odpad a tak ďalej. Treba teda mať e, takú univerzálnejšiu definíciu. Potom sa tu hovorí o uskladňovaní. Aj tomu som predložil návrh na pozmenenie. A keď sa pozrieme na tieto jednotlivé návrhy, tak e, myslím, že tu ešte toho viacero chýba. Pán Maronesku. În primul rând îi mulțumesc doamnei Vălan pentru efort. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať pani Valean za to, že e, zapracovala jednotlivé pozmenujúce, doplňujúce návrhy. EPP podporuje väčšinu kompromisných návrhov a podľa mňa tento, e, toto znenie by mohlo byť odobrené. Chcem zdôrazniť iba niekoľko bodov. Komisia musí vypracovať správu o súčasnej situácii, ale aj o energetických výhľadoch EÚ, a to každé dva roky, takže musí mať k dispozícii konkrét, konkrétne údaje na to, aby táto analýza vôbec bola možná. Ale zároveň treba aby bola zachovaná dôvernosť údajov, ktoré poskytujú členské krajiny. Treba sa teda zamyslieť nad formou, ktorú budú mať tieto údaje. Pôjde podľa komisie o agregované údaje na národnej úrovni, aby sme nezverejňovali dôverné priemyselné e, dáta. My teda podporujeme definíciu akýchsi agregovaných údajov a to na to, aby bolo úplne jasné, v akej podobe majú byť tieto údaje poskytnuté. Hovorí sa v znení o specific body, špecifický orgán a my sme navrhli definíciu, aby bolo jasné, o aké špecifické orgány ide, teda také, ktoré sa budú podielať na vypracovávaní tejto analýzy. A taktiež chceme monitorovanie investičných e, projektov EÚ buď e, projektov členských krajín alebo spoločností v tretich krajinách, ale s dopadom na energetickú bezpečnosť a energetický trh v EÚ. Je dôležité vedieť, čo sa deje v tretich krajinách, hlavne ak to má významný dopad na energetický trh EÚ. No a ešte na záver low carbon ostalo v kompromise a na tom nám veľmi záleží. Ďakujem pekne. Teraz za komisiu pán Hübricht. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať výboru za záujem o tento návrh a rovnako pani Valeán za mimoriadne dobrú prácu, ktorú odviedla, aby spojila kompromisných návrhoch, to množstvo pozmeňujúcich návrhov, pretože asi 10 článkov je v návrhu a bolo k ním predložené takmer 140 e, pozmeňujúcich návrhov, takže bolo to potrebné zjednodušiť a sme veľmi vďační pani Valeán za jej snahy v tomto ohľade. Väčšina pozmeňujúcich návrhov je priateľný pre komisiu. Myslím teraz na to, čo by som mal robiť s Eh, informáciami, transparentnosť, eh, dôvernosť a tak ďalej. Čo sa týka rozsahu pôsobnosti, tiež vítame eh, rozšírenie na mm, chladenie, ťažbu ropy, uhlia a akceptujeme aj tie, tie hranice. Len dnes ráno sme si pozreli návrh kompromisného, kompromisy návrhu a vidíme, že teraz očividne ten časový rámec pred eh, štátom samostných in, in, investícií tých 5 rokov je zabezpečených, aj keď pani Vala má niektoré z obavy a my určite vítame kompromisný návrh a eh, v tej súčasnej podobe. Eh, trochu viac máme obavy o alebo z ďalších rozširovaní hm, pôsobností, ktoré prekračuje ten rámec, ktorý som práve povedal, čo by zvýšilo administratívnu záťaž, takže možno by sme sa tým mohli ešte zaoberať a trochu opatrnejšie byť ďalším rozširovaním e, pôsobnosti. No a rovnako by sme sa mali vyhnúť tomu, aby toto nariadenie sa zmenilo na systémové opatrenie, ktoré by zaistilo e, dodržiavanie ďalšej sekundárnej legislatívy. No a to však nie je to, čo chceme e, v rámci tohto informačného nariadenia dosiahnuť. Takže Chcel by som povedať, že všeobecne sme veľmi spokojní. Myslíme, že množstvo z tých myšlienok je priateľných a rovnako sa snažíme zaviesť ísť do diskusí s radou, tak aby boli v čo najväčšom rozsahu prijaté aj radou. No, čo sa týka právneho základu, náš právny servis nám poradil a komisár Pibalx e, to aj v liste vám, pán predseda, vyjadril, že článok 337 a 187 Európskej zmluvy sú tým správnym právnym právom, ktoré by sa malo využívať e, na takéto opatrenia, ale sme spokojní za návrhmi, budeme sa snažiť ich presadiť v najväčšej možnej miere v e, texte rady a ďakujem pani Valeán, ako aj výboru za všetky snahy. Ďakujem ešte raz. Ďakujem pekne. Je tu len e, pán Balco, by sa chcel ešte vyjadriť. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja som bol prvý, ktorý sa prihlásil. Je tu jedna otázka. Boli eh, tu rozdané kompromisné pozmeňujúce návrhy. Budeme hlasovať o týchto kompromisných návrhoch alebo o všetkých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sú v tej veľkej zložke. No, 4. februára je lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov a potom e, sa nejak zosúľadia kompromisné návrhy a tým budú vybavené e, všetky e, pozmeňujúce návrhy, ktoré tvoria základ tých kompromisných návrhov. Vypracujeme zoznam, no ale 4. februára bude návrh s hlasovacím zoznamom a keď kompromisné návrhy budú prijaté, tak o ostatných sa nebude hlasovať. Ďakujem veľmi pekne tak k tomu by som potom chcel len dodať, že súhlasím s tým kompromisom, kompromisnými návrhmi. Veci, s ktorými nesúhlasím, nie sú v tých kompromisných návrhoch uvedené. Ďakujem pekne. No a predtým, než dám slovo ešte kolegyni spravodajkyni, by som chcel ešte raz potvrdiť, že list od pána Pibalksa som dostal, čo sa týka právneho základu. Ale súčasne som bol práve informovaný o tom, že právny výbor náš návrh podporil, teda podporil náš návrh o právnom základe. Možno pre kolegyňu a kolegov, to je dôležitá informácia, takže pani Valean, ak chcete ešte niečo dodať, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Len pár pripomienok k tomu, čo povedali kolegovia, takže myšlienka zaradenia projektov európskych spoločností alebo spoločnosti EÚ mimo EÚ. Ja z princípu už nesúhlasím. Najskôr pretože to je viacero problémov a sú relevantné pre legislatívu len keď infraštruktúra má priniesť do Európy. No a táto infraštruktúra nie je definovaná to už je, alebo je definovaná v texte a nepôjdeme ďalej. A rovnako tu je otázka viacerých definícií, definovania pojmov a musíme o tom rozhodnúť, či to je miesto pre definície, tak ako povedal pán Gierek, infraštruktúry, týče tých navrhovaných pozmeňujúcich návrhov, alebo či to musíme nechať na nejakú inú príležitosť. No a na záver by som chcel len dodať, že účelom tohto nariadenia, tak ako som pochopila z vyjadrení komisie, nie je upravovať investície. Myšlienka, aby sme vedeli, čo sa stane, aby sme modifikovali investície, je absolútne nepriateľná. No a hlasovať teda budeme 4. februára, do ktorých budeme viesť debaty. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz prechádzame k ďalšiemu bodu, bodu 24. Správa o bielej knihe Komisie prispôsobenie klimatickým zmenám a spravodajkynia pani Matias má slovo ako prvá a potom dostanú slovo kolegovia. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Najprv chcem potvrdiť, že tlmočenie do portugalčiny funguje výborne. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, s ktorými som pripravovala, diskutovala môj návrh. Bola, prvá, bola to prvá výmena skúseností Ja dúfam, že dostám, dostaneme ešte ďalšie návrhy. Ďalej sa chcem poďakovať komisii za iniciatívu. Táto biela kniha s názvom Adapcia na klimatické zmeny je veľmi dôležitou záležitosťou. Je pre nás dôležitá spolupráca, ako aj realizácia spoločných akcií. Je predsa globálny problém. Nie všetky regióny sú v rovnakej miere dotknuté. Ak ide o prispôsobovanie sa, o adaptáciu, môže sa stať, že nemôžeme rozlišovať zmenšovanie vplyvu a prispôsobovanie sa, čiže negatívny dopad musí byť predmetom nášho vplyvňovania. Dávam špecifické návrhy, ktoré sa týkajú konkrétnych oblastí, energetika, priemysel a iné oblasti. Tu sú teda príslušné návrhy čo spadá do kompetencie výboru Envy a nie nášho výboru. Chcem poukázať na niekoľko prvkov. Zoberme si najprv infraštruktúru. Klimatické zmeny bude mať vplyv na infraštruktúry pri energetických dodávkach, pri dodávkach energie, pri istých infraštruktúrach sa budú očakávať vysoké náklady v prípade tejto adaptácie. Ide o to, že sa budeme musieť prispôsobiť extrémnym okolnostiam. Členské štáty ako Európska únia musia vypracovať akčné plány a pripraviť informácie o nákladoch Ďalej je dôležité, aby sme nielen rozdeľovali informácie, ale ďaleko e, je dôležitejšia ďalšia informovanosť, ďalej opatrenia, ktoré sa týkajú výroby energie, Ďalej potom otázka využívania budov, tam by bolo treba spraviť isté opravy, máme isté eurokódy v súvislosti s budovami, ďalej tu máme otázky predpisov dopadových štúdií, ako aj iné ustanovenia. Čiže toto všetko by sme mali brať do úvahy. Ďalej prístup k energii, energetické dodávky. Uh, Musíme poukázať na to, že táto celá vec sa opiera na solidaritu členských štátov. Odliadnúť od tejto solidarity musí Európska únia prispieť, aby sme tu mali novú politiku energetickej účinnosti, aby sme mali možnosť využiť obnoviteľné druhy energie ďalej 30. jún 2010 je termín na predkladanie akčných plánov, ďalej potom spomínané PP, čiže investície e, verejno verejné a súkromné. Národné akčné plány musia byť predmetom e, zohľadňovania. Piatý bod Musíme prispôsobovať hospodárske prostredie, pretože klimatické zmeny majú v tomto ohľade veľký vplyv. Nemôžeme sa obmedzovať iba na obchodovanie s emisiami. ďalší bod, šiestý bod. Hneď budem končiť. Existujú dve oblasti, ktoré majú mimoriadný význam. Výskum Musíme dávať viac peňazí na medzinárodnú spoluprácu a takisto viac pre, na 8 rámcový program, čiže tam je možná medzinárodná spolupráca. Ďalej navýšenie finančných prostriedkov na výskum a rozvoj, vývoj musia existovať iniciatívy, ktoré vychádzajú z komisie a z členských štátov na to, aby sme mali rozumný informačný systém o životnom prostredí, aby údaje o klimatických zmenách boli prístupné pre každého, teda za predpokladu, že sú k dispozícii. Nesmieme zabúdať na iniciatívy na lokálnej úrovni, na boj proti klimatickým zmenám. To sú teda tie prvky, ktoré som pojala do mojej správy. Som ochotná vypočuť si váš názor. Ďakujem pekne. Nech sa páči kolegovia. Pán Sisli jediné, jediný, ktorý sa prihlásil. Ďakujem pekne, pani spravodajkynia. Myslím, že prezentácia bola vynikajúca. Súhlasím a, a s tým, že potrebujeme posilnenú európsku spoluprácu a že európsky prístup k adaptácii je absolútne nevyhnutný. Rovnako súhlasím s významom národných akčných plánov energetická infraštruktúra je veľmi krehká a dôležitá. Rovnako súhlasím eh, tým, čo povedala o vzťahu nákladov a prospechu. Pretože ak eh, nezakročíme teraz, tak eh, tie náklady sa budú len zvyšovať. Ale naše stanovisko by sa malo tiež zaberiavať na oblasti ktoré sú v našej jurisdikcii. Mali by sme sa viac sústrediť na adaptáciu. A teraz hovorím o návrhu správy. Spravodajkynia uviedla niekoľko vecí, ktoré v Stárnovsku chýbajú. Myslím, že treba zdôrazniť krehkosť infraštruktúry. Rovnako Osobitný dôraz, dôraz treba prikladať na infraštruktúra, ktorá je dôležitá pre fungovanie spoločného vnútorného trhu. A to je infraštruktúra, ktorá je dôležitá pre spoločný vnútorný trh v oblasti energetiky. E, sa infraštruktúra už spomínala. Ale rovnako tu ešte doprava. Vplyv klimatických zmien je veľmi dôležitý aj napríklad na železnice. To sa týka vlastnosti stavebného materiálu a tak ďalej. To by malo byť tiež zahrnuté do oblasti dopravy. Hovorili sme už o citlivosti komunikačných sietí, takže na to, to by sme sa mali v našom stanovisku zamerať. A potom ďalšia vec, dopady klimatických zmien na priemysel a predovšetkým na malé a stredné podniky. Napríklad ich citlivosť v prípade záplav, keď zlyha infraštruktúra. A rovnako musíme posudzovať existujúce štandardy a ich zlepšenie. Mali by sme tiež sa zamyslieť nad podpornými opatreniami pre priemysel a podniky. Rovnako musíme sa zamýšľať nad rozvojom finančných služieb, tak aby boli dostatočne garantované, aby sme ich mohli ponúkať podnikateľom Takže na to, aby sme zaistili úspech adaptácie, je veľmi dôležitý satelitný systém. No a okrem toho spravodajkynia hovorila o 8. rámcovom programe pre výskum. Myslím, že treba poskytnúť dostatočné synergie všetkým výskumným nástrojom a rovnako sa treba zamyslieť nad EIT, Európskym Inštitútom pre technológiu. Čo sa týka financovania, viem, že to je veľký problém, ale ja by som rada poskytla svoj názor. V správe o adaptácii na klimatické zmeny musíme byť opatrní, ale Európska únia musí viac investovať do znižovania skleníkových plynov ako do adaptácie a nakoniec ešte niečo u komisii v tej bielej knihe, hovoria o zriadení osobitnej poradne, poradnej skupiny, ktorá má byť, mala byť zriadená v roku 2009. Chcela by som vedieť, či sa o tom už prijalo nejaké rozhodnutie, z čoho tá skupina, z koho pozostáva, aké sú jej priority a ako bude Európsky parlament zapájany do jej činnosti. Ďakujem, kolega Žadom. Prosím vás, dve minúty, ak sa dá. Pokúsim sa, pán predseda, poprvé zdôrazniť, že ide o veľmi kvalitnú správu a aj o stanovisko kolegu, kolegu Matiasa. Prispôsobenie pri stavebných povoleniach, to je podľa mňa veľmi dôležitá myšlienka. A teraz niečo, čo tam podľa mňa chýba. Infraštruktúra je zraniteľná, krehká, ale aj celý systém by potom mohol byť e, krehký. Predstavujeme si Francúzsko. Keby bolo veľké sucho, tak e, keďže E, väčšinu vyrábame elektrínu z e, baráží a jadrových elektrární, tak potom by sme samozrejme museli rozmýšľať nad klimatickou kompatibilitou týchto systémov a ozrkadliť to v politikách. E, to isté by platilo pre polnohospodárstvo. Hovorilo sa tu o tom v kontexte dopravy ale to isté musí platiť aj v oblasti energetiky. Ďalšia dôležitá pripomienka. Národné adaptačné plány musia byť zverejnené. My vieme, že je veľmi dôležité zapojiť verejnosť aj ďalších aktérov do boja proti klimatickým zmenám. A ešte na záver, v balíku energetika klíma bola, bol politický záväzok aby časť e, vydražených e, práv na znečisťovanie boli použité práve na prispôsobenie sa. A preto v našom uznesení by možno bolo dobré pripomenúť tento záväzok, aj to, že ho treba rešpektovať. A treba možno pripomenúť aj záväzok z Kodane, aby sme e, čo najskôr podporili krajiny juhu, aby sa čo najskôr prispôsobili. Taktiež ďakujem. Ďakujem pekne, pán Skolakakis. Skilakakis. Ďakujem pekne, pán predseda. Prispôsobenie je nevyhnutné, pretože klima, klima v nadchádzajúcich 30 rokoch e, sa bude meniť. To dosvedčili už aj veci. A teraz sú dosť veľké nejasnosti alebo neistoty, pokiaľ ide o tento fenomén, nevieme presne, ako to bude. No ale keď sa pozrieme na Bielu knihu komisie, tak tam nie sú žiadne priority. A práve, že my potrebujeme harmonogram toho, čo by sa malo udiať a podľa toho e, vypracovať prioritne politiky. Pretože je rozdiel medzi tým, čo sa udeje o 100 rokov a medzi tým, čo sa udeje už dnes alebo v nadchádzajúcich 20 rokoch. Pretože potom treba pristúpiť k adaptácii hneď. Takže potrebujeme harmonogram a preto aj viac výskumu, pretože ten úkaz ešte nie je úplne jasný. A tento výskum musí byť na európskej úrovni. Nie je totiž to dôvod robiť to na národnej úrovni. Dá sa e, naozaj urobiť obrovská úspora z množstva, ak to bude urobené na úrovni EÚ No a ešte viac e, prostriedkov na zmiernenie ako na prispôsobenie. O tom net pochyb. 99% prostriedkov ide na zmiernenie a iba 1% na prispôsobenie. Takže nejde o to, ako to vyvážiť, ale ja sa pýtam, či vôbec budú nejaké prostriedky na prispôsobenie sa. Pretože tá zmena e, sa blíži a je nevyhnutná. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dám slovo komisii. Neviem, kto z komisie by sa v krátkosti ujal slova. Niekto? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, za možnosť vystúpiť. Chcem sa poďakovať výboru eh, za dobrú správu a za zdôraznenie niektorých eh, oblastí. Chcel by som povedať, že v Bielej knihe sa hovorí o 40 projektoch, ktoré by majú, mali byť implementované v prvej fáze. štyri piliere eh, vedomosti, implementácia európskych politík, potom mať dobrý mix politických nástrojov a štvrtý pilier zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu. A najviac sa teraz veľká pozornosť venuje prvému pilieru, vedomostný základ. Tu by som mohol hovoriť o niečom, čo súvisí s nákladmi spojenými s prispôsobením sa prebieha viacero výskumných projektov, napríklad PESETA projekt, a tie sa pozerajú na náklady spojené s klímou a komisia má viacero štúdií, ktoré sa taktiež zaoberajú otázkou metodiky vývoja takýchto nákladov spojených s prispôsobením sa hlavne v energetickom sektore. A je tu aj Európska environmentálna agentúra, ktorá realizuje štúdiu o nákladoch na prispôsobenie sa a bude to súčasťou ich správy. Otázka k riadiacemu, riadiacej skupiny. Prípravná schôdza sa konala na konci minulého roka a prvá schôdzka, riadna schôdzka by sa mala uskutočniť o pár mesiacov. Takže ešte raz ďakujem za vaše pripomienky. Zoberieme ich e, do úvahy. Ďakujem. Danke. Ďakujem. Pani Matias, nech sa páči. Ďakujem pekne, budem rýchla a struč, stručná. Chcem sa poďakovať všetkým za pozná, poznámky. Myslím si, že tieto poznámky boli trefné, zakomponujem ich do textu, nebude to také ťažké. Čakám na pozmenujúce návrhy, aby sme mali možnosť vypracovať lepší dokument. Chcem poukázať na to, že sa nehovorilo o niektorých otázkach, ktoré sa týkali odôvodnení, napríklad otázka povodní, skutočnosť, že tam je ten text troška širšie koncipovaný. My berieme do úvahy názory výboru Agri. Takže ešte raz chcem sa poďakovať všetkým a chcem povedať, že tu máme isté obmedzenia, ktoré sa nám tiež nepáčili, nuž ale musíme ich rešpektovať v súvislosti s e, spomínaným listom. Chcem sa poďakovať sekretariátu tohto výboru pri vypracovaní správy. Ďakujem pekne. Ďakujem. Lehota 2. februára o 12. hodine 25. poľnohospodárstvo Európskej únie a klimatické zmeny. Pán Wagner. Ďakujem pekne, pán predseda. Výbor pre priemysel vyzýva výbor Agri ako príslušný výbor, aby zakomponoval určité návrhy Správa je skvelá, pretože veľmi precízne popisuje všetky aspekty tohto problému. V našom výbore sme mali tieto poznámky. Poprvé, chceme požiadať komisiu, aby navrhla zvýšenie prostriedkov na výskum a vývoj. Cieľom je zlepšenie v oblasti životného prostredia. Ide hlavne o prvé výrobu a použitie biopalív tak, Návrh pana Lefola na to už upozornil, po druhé výrobu a použitie trvalo udržateľných hnojív a po tretie využitie poľnohospodárskeho odpadu. To je teda náš návrh. Súčasne žiadame aby sa pozornosť upriamila na skutočnosť, že najširšia aplikácia informačných a komunikačných technológií by umožnili mať dohľad na rôznymi fáza, fázami výroby s cieľom zvýšiť výrobu, pokiaľ ide o využívanie výrobných prostriedkov a za súčasného zníženia emisí skladíkových plynov. To sú teda návrhy, návrhy, ktoré sme si dovolili predložiť. Myslím si, že je to veľmi dobre štrukturovaná forma. Kolegovia vedia, že do 2. februára majú možnosť podávať pozmenujúce návrhy k tomuto stanovisku. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani kolegyňa Polimata. Vážený pán predseda, ďakujem správodajcovi. Chcem formulovať niekoľko poznámok Súvisí to takisto s diskusiou. Poľnohospodárstvo je úzko spojené s klimatickými zmenami. Na jednej strane je tu spojenie z toho dôvodu, že v poľnohospodárstve sú emisie CO2, na to nesmieme zabúdať. A na druhej strane sú tu veľké možnosti v oblasti, v oblasti poľnohospodárstva na redukovanie emisí skleníkových plynov, pretože CO2 sa môže viazať v pôde a na to tiež potrebujeme príslušné finančné prostriedky. Odhliadnúc od celkového cieľa. Nikto nepochybuje o tom, že poľnohospodárstvo sa musí rozvíjať ďalej, aby sa stalo zeleným poľnohospodárstvom, trvalo udržateľným poľnohospodárstvom. Čiže musíme sledovať tento prístup. Vyžaduje to vytvorenie rovnováhy medzi schopnosťou a schopnosťou odvetvia. Zastávam názor, že musíme zohľadňovať to, čo som práve povedala, teda skutočno, že poľnohospodárstvo má na klimatické zmeny aj negatívny vplyv, ale súčasne má, sa má použiť poľnohospodárstvo na boj proti klimatickým zmenám. V tejto súvislosti chcem pripomenúť, že tu existujú aj iné výzvy, aj iný nátlak na poľnohospodárske odvetvie, liberalizácia svetového obchodu a iné prvky. Nesmíme zabúdať na to, že klimatické zmeny majú vplyv na produktivitu rôznych poľnohospodárskych odvetví, na stabilitu uh, trvalo udržateľného lesného hospodárstva. Ja som z Grécka a v tejto súvislosti nesmieme zabúdať, že veľké ťažkosti pri klimatických zmenách majú rôzny vplyv, teda odliadnúť od toho, či človek žije na severe alebo na juhu Európskej únie. Južná Európa, krajiny Stredomoria majú iste väčšie ťažkosti. No a teraz, pokiaľ ide o príspevok poľnohospodárstva ku redukovaniu klimatických zmien, viete, že sa diskutuje o tom, či by nebolo možné ten rozsah použitia rozšíriť v súvislosti e, s obchodovaním s emisiami, teda pokiaľ ide o lesné hospodárstvo. Súčasne je dôležité, aby sa toto odvetvie finančne podporovalo, aby sme toto odvetvie ďalej nezaťažovali. Spravodajca sa vyjadril, že je dôležité vyvíjať možnosti použitia biopalív, aby aj poľnohospodári mali možnosť prispieť ku redukovaniu emisí do roku 2020. Kolegyňa Tikau, chcem pripomenúť, že by ste nemali hovoriť viac ako dve minúty, ak sa dá. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda chcem zdôrazniť, že poľnohospodárstvo môže mať vplyv na klimatické zmeny a, a je dotknuté klimatickými zmenami a prispieva taktiež k emisiám. A taktiež e, kvalita podzemných zásob pitnej vody úzko súvisia s rozvojom nášho plnohospodárstva s používanými prípravkami. A zároveň myslím, že by bolo dobré e, zanalizovať dopad klimatických zmien na samotnú polnohospodárskú výrobu. Existuje veľa oblastí v Európe, ktoré sa stávajú púšťami, dokonca aj u nás v Rumunsku. Čím ďalej, tým väčšie plochy sa naozaj menia na púšte. Preto sú potrebné zavlažovacie systémy, pretože tie sucha trvajú čím ďalej, tým dlhšie. To musí byť naša priorita. A, potravinová kríza nemôže byť citeľná pre obyvateľstvo. Tá téma, ktorou sa zaoberáme, je teda mimoriadne dôležitá. Tento náš výbor musí byť schopný poskytnúť výboru pre plnohospodárstvo stanovisko, ktoré zohľadní aj technologickú situáciu, ale aj to, ako plodiny pestované na výrobu biopalív budú, mať, budú dopadať na celkové poľnohospodárstvo EÚ. Ďakujem. Ďakujem, pán Žado. Merci, monsieur le président. Et, Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj spravodajcom. Opäť vypracovali vynikajúcu správu kolega Le Foll. No ale čo sa týka našich pripomienok, treba e, zdôrazniť e, to, že sa má podporiť e, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ale niekoľko otázok k navrhovaným odporúčaniam. Hovorí sa o plodinách pestovaných na výrobu biopalív, o tom sa veľa hovorí a myslím, že náš výbor musí upresniť, v ktorom konkrétne prípade treba posilniť výskum, pretože tá prvá generácia eh, biopaly bola trochu sklamaním. Takže treba sa zamerať na niekoľko a posneť výskum. A potom otázka hnojiv, ich výroba a používanie. Náš spravodajca hovorí o udržateľných hnojivách, ale ten pojem udržateľný sa stále dosť ťažko chápe. Ja chcem upresniť, že všetky hnojiva, hlavne tie, ktoré sú vyrábané um, chemickým priemyslom, by mali byť čím ďalej tým menej používané v polnospodárstve. Teda hlavne tie, ktoré sa vyrábajú z ropy. A potom ten výskum musí byť participatívny. Polnohospodári musia byť zapojení do výskumu, aby bolo jasné, že sa uberá správnym smerom a že sa bude dať rýchlo uplatňovať. A ešte niečo k záverom správy LFOL. Tam sa hovorí, že polnospodárstvo vylučuje málo CO2, ale my by sme to mohli možno rozšíriť na e, potravinovo polnohospodársky priemysel. Ak jogurt e, prejde viacero stoviek kilometrov pretože to mlieko musí byť prevezené na to, aby jogurt mohol byť vyrobený, tak potom tie emisie CO2 sú oveľa vyššie. A vieme, že doprava a to roztrieštenie výroby potravín taktiež úzko súvisí s polnohospodárstvom. Takže treba uprednostňovať e, krátke vzdialenosti, aby to, tá výroba nebola tak roztrieštená, aby boli menšie emisie CO2. Ďakujem. Ďakujem, kolega pana Jatos. Mhm. Pán predseda, stručne chcem sa poďakovať kolegovi Wagnerovi za vynikajúcu prácu, ktorú odviedol a podporujeme jeho návrh na zvýšenie prostriedkov určených na výrobu biopalív. Takto poskytneme podporu rozvoju tohto odvetvia, ale musíme rešpektovať e, ekologické normy a taktiež zachovať rovnováhu medzi udržateľnosťou a výnosmi. Ja dúfam, že naša spolupráca bude aj naďalej plodná. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Drizen za komisiu, nech sa páči. Komisia, nech sa páči, chcete niečo povedať? Nech sa páči. Neviem, kto je za to zodpovedný. Kto je zodpovedný za klímu? Všetci. Príliš veľa zodpovedných. Nie, zdá sa, že ide iba o problém s mikrofónom. Nech spievajú ako jeden zbor, pán predseda. Dobre, pán predseda, ja chcem zopakovať to, čo povedal e, môj kolega k predchádzajúcom bodu. My sme veľmi pozorne počúvali to, čo sa tu povedalo. Pracujeme na mnohých témach, ktoré ste tu načrtli, pretože sú naozaj kľúčové. Ale chcem zdôrazniť, že komisia vypracovala dva dokumenty v roku 2009 o zmiernení a prispôsobení sa v polnospodárstve. Išlo o to rozprúdiť e, diskusiu medzi zainteresovanými stranami, aj pokiaľ ide o potravinový reťazec. Budeme v tom pokračovať, budeme mať monitorovaciu skupinu pre bielu knihu, hlavne v oblasti polnohospodárstva a ide o výrobu aj udržateľných biopalív, vysvetliť polnospodárom všetky výzvy, rizika a dopady. Treba vedieť, ako sa dá podporiť polnospodárstvo. O toto všetko ide a v súčasnosti vypracovávame ďalší ďalší, e, ďalšiu po, spoločnú politiku pre polnohospodárstvo. Ale zatiaľ máme už v súčasnej SPP mnohé opatrenia, ktoré môžu pomôcť členským krajinám. A mnohé európske krajiny a regióny už využívajú tieto opatrenia. Uvediem iba jeden príklad. Ide o prvú a druhú alebo aj tretiu generáciu bioenergie, biomasy. Niektorí polnohospodári už dostávajú podporu na výrobu bioplynu a tu naozaj ten výsledok je dobrý, pretože znižujeme emisie, pomáhame plnospodárom na to, aby v tom, aby vyrábali energiu a majú taktiež dodatočný príjem, keď e, predávajú časť vyrobenej energie. Ale potrebujeme čas na to, aby sme im vysvetlili, že treba do toho aj investovať. Viacerí z vás povedali, že mm, je tu viacero víziev, výroba potravín, ale za takú cenu, aby európsky občania aj na celom svete si ich mohli dovoliť. Vedzte teda, že vás budeme veľmi pozorne počúvať, ak budete chcieť doplniť správu Le Fol a spolupracovať s vami na všetkých týchto témach. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Sosa Wagner, chcete povedať ešte niečo? Vážený pán predseda, súhlasím s poznámkami, ktoré tu odzneli tak zo strany štyroch kolegov poslancov, ako aj zo strany zástupkyne komisie. Boli to všetko veľmi trefné poznámky, veľmi dobre poukazujú na cieľ tejto správy pani Defol boli v súhľade s tým, čo chceme spraviť v našom výbore ITRE. Príspevky, ktoré tu odzneli, by mali viesť ku precíznejšiemu formulovaniu otázok. Stále máme čas na podávanie pozmenujúcich návrhov do 12. februára, aby sme mohli veci skonkretizovať tak, aby to bolo v súlade s tým, čo sme tu počuli. Ďakujem pekne. Takže to bolo všetko, čo sa malo k tomu povedať. Ďalší bod. Dostávame sa k bodu 26. Je to správa internetu, ďalšie kroky. Kolega Soso Wagner má opäť prácu, čiže zdá sa, že celý program naplnil on. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Je veľmi ľúto, že takto dnes kolegov zaťažujem. Ale som na, bol som na rade pri správe o správe internetu v súvislosti s so oznámením komisie. Naozaj tu ide o veľmi komplexnú záležitosť. Všetko, čo súvisí s internetom, skrýva množstvo problémov. Internet sa týka náš všetkých v našom politickom živote, v každodennom živote. Uh, to znamená pod tým názvom internet sa skrýva celý rad problémov. Našťastie nemusíme sa zaoberať so všetkými problémami internetu. Našou úlohou je zaoberať sa správou internetu, teda ako sa riadi internet vo svete. A týmto smerom by sa mala vydať správa. Mal som to potešenie stretnúť sa s navrhovateľmi z ostatných politických skupín, e, s pani Kochmerin, s pani Trautmann, s panom Denistelrojom a s panom Beletom z výboru Kult. Zišli sme sa v Štrasburgu a bola to veľmi plodná diskusia. Ja som predložil môj návrh a oni mi formulovali svoje pripomienky ktoré som zapracoval v rámci teda tých redakčných úprav, ktoré v správe robím. Rád by som vyzdvihol to, o čo tu ide. Základným problémom pri riadení internetu je problém jedného inštitútu, ktorý má jasnú právnu právnu e, situáciu ICAN, respektíve ICAN. To je inštitút, e, ktorý sa riadi kalifornským právom. Toto znamená právom Spojených štátov a ten má prednostný vzťah ku vláde Spojených štátov. Je to organizácia, ktorá má momentálne vo svojich rukách systém prideľovania domén a čísel na celom svete. Čiže to je akceptovateľná záležitosť. Máme o tom tu hovoriť ja súhlasím s týmto spôsobom, ako aj s tým, aby táto organizácia fungovala aj ďalej, ale problém spočíva v štruktúre tejto organizácie, aj pokiaľ ide o ten jednostranný vzťah ku vláde Spojených štátov. Uh, Nedávno sa zmluva predlžila o ďalších 5 rokov. Táto organizácia drží v rukách niečo tak dôležité, ako je systém prideľovania čísel a domén na celom svete. Nuž, hovoríme o verejnom statku, ktorý sa týka, tak povedia, celého ľudstva. A e, to je riadené jednou organizáciou, ktorá je navyše súkromná a ktorú kontroluje jediný štát, a to Spojené štáty. My ako príslušníci európskych inštitúcií musíme vyvinúť úsilie, aby sme našli spôsob, aby toto riadenie IKANu bolo viac otvorené, viac stranné, aby teda tu nebol tento jednostranný vzťah k vláde. A to je vlastne účel našej správy hľadať tieto možnosti. Ja spracúvam túto správu, ale budem vďačný všetkým kolegom z tohto výboru, ak mi podajú svoje názory. Čiže hľadáme taký vzorec, v ktorom by bola Európa viac zastúpená v tomto riadení tohto verejného statku. To znamená, že musíme posilniť multilaterálnu kontrolu tejto organizácie ktorá je jedinečná, vynimočná a súkromná, má sídlo v Kalifornii. Na druhej strane je podľa mňa veľmi dôležité vytýčiť problém tzv. fóra pre správovanie v správu internetu. Posledná schôdzka sa konala v Egypte. Myslím, že to bolo v Lani bolo by dobre, keby sme toto fórum udržali. Európske inštitúcie, Európsky parlament by mali zaujať naprosto jasnú pozíciu v prospech existencie tohto fóra pre správu internetu. Internet sa dotýka nášho profesionálneho ako aj súkromného života. Internet je súčasne miestom, kde sa zhromažďujú veľké verejné záujmy, ale aj veľké súkromné záujmy. Toto fórum pre správu internetu by mal proste spájať všetky tieto záujmy, tak súkromné ako aj verejné. Posledná schôdza bola v Egypte. Dôležité je, aby sa európske inštitúcie snažili udržať toto fórum nie je možné porovnávať toto fórum s inými fórami. Toto fórum pre správu internetu eh, by mohlo združovať všetky záujmy. Je tu veľká výmena informácií. To, čo povedala vo svojej správe pani Trautmann, robila tak veľmi presne a to, čo sme si vypočuli na predchádzajúcej schôdzi nášho výboru, toto fórum sa zíde koncom leta, čiže na jeseň v Litve. Je dôležité, aby Európsky parlament a európske inštitúcie nastavili kritéria a definovali postoj voči tomuto fóru, bolo by dobre zúčastniť sa tejto schôdze, ktorá má veľký význam. Ja som otvorený, pokiaľ ide o vaše príspevky tu v našom výbore. 17. marca budeme mať e, zasadanie, vypočutie expertov. Rád by som požiadal priateľov, poslancov, aby mi uviedli mená, teda tí, ktorí by prípadne mohli prezentovať svoje kvalifikované názory. Pani Trautmann. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať spravodajcovi Soza Wagnerovi, pretože zapojil všetkých kolegov, ktorí sa o tieto otázky zaujímajú a ako tieňoví spravodajcovia mu stoja po boku, po boku pri vypracovávaní toh, tejto správy. Ja sa chcem zamerať na harmonogram a na lehotu, počas ktorej musíme, ako on povedal, e, dosiahnuť IGF z Vilniusu. Prvýkrát to bolo v Aténách. Vtedy sme povedali že internet musí byť prístupný všetkým, ale musia sa rešpektovať aj základné hodnoty, ktoré obhajujeme na európskej úrovni. Vo Vilniuse včera sme o tom hovorili na neformálnej schôdzke, kde boli prítomní kolegovia aj zástupcovia španielského predsedníctva a Európskej komisie. S nimi sa často stretávame a hovorili sme o tom, ako napreduje príprava organizačného výboru IGF. A hovorili sme aj o tom, čo nás čaká 29. a 30. apríla bude schôdza Eurodig. Je to platforma, ktorá spája E, verejné orgány, národné IGF, Radu Európy, občianské spoločnosti a účastníkov Európskeho parlamentu. Bude to v Madride s podporou španielského predsedníctva. Ale naši španielskí kolegovia nám povedali, že zatiaľ Španielsko nerozhodlo, na akej úrovni bude toto fórum aká, aký stupeň priority mu bude pridelený, ale Vilnius musí byť dôležitý pre zabezpečenie kontinuity fóra, aj pokiaľ ide o ICAN a konzultácie španielského predsedníctva členskými krajinami musia mať tento bod ako jeden z prioritných. Je to dôležité aj pre ďalšie krajiny, ktoré môžu pristúpiť k EÚ, ale aj vo vzťahu s africkými krajinami. Naša delegácia obhajovala tieto ciele a vo Vilniuse by sme mohli mať e, workshop o spolupráci medzi Európskym parlamentom, národnými parlamentami prostredníctvom delegácií, ale hlavne e, aj e, zabezpečiť prítomnosť afrických zástupcov. My sme sa stretli totižto s delegáciou z východnej Afriky a máme podporu Brazílie a Indie. Oni sa veľmi zaujímajú o našu európsku iniciatívu a preto by sme mohli mať dve veci v rámci prípravy. Poprvé, jeden z nás e, pôjde do Ženevy 9. februára, keď sa bude pripravovať IGF vo Vilniuse. No a v júni mať potom prípravnú schôdzu so zástupcami národných parlamentov, aby ten workshop sa odohral v čo najlepších e, podmienkach. A potom vo Vilniuse to bude 14. až 17. septembra. Takže náš výbor by to mohol podporiť a postupníctvom, postupom času po španielskom predsedníctve bude belgické, ktoré sa tomu taktiež bude venovať. No a takto by sme zrealizovali to, o čom rozhodla rada a rozšírili by sme tým aj náš vplyv. A ešte na záver chcem povedať, pán predseda, že my obhajujeme istú e, špecializáciu a podľa nás internet je právnou otázkou. Vo svetle Rady Európy a našich e, právnych aktov treba samozrejme myslieť aj na ochranu súkromného života a osobných údajov a treba pamätať aj na e, zločiny páchané e, virtuálne. Treba spolupracovať s národnými parlamentami a ak sa nám toto všetko podarí, tak potom náš vplyv na medzinárodnej scéne bude o to väčší. Ešte niektorí sa prihlásili do diskusie, preto vás žiadam poponáhľať sa ako prvý kolega fan Mistoroj. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som veľmi rád podporil čo? To, čo povedal spravodajca. A ja by som chcel vyjadriť len otázkam Internet Governance. Myslím, že to je pomerne rozsiahla úloha informovať o posledných tendenciách v tejto oblasti možno je 10 poslancov parlamentu, ktorí vedia a rozumejú tomu, ako to všetko spolu súvisí. Viacerí to nie sú pravdepodobne pani Trautmann. Takže ten návrh, ktorý je predložený parlamentu, sa týka e, témy kompetencií, ako je zásadných otázok, to je samozrejme dobré. Je dobré, aby to bolo dobré mm, vymenované a rovnako treba adresovať apel na komisiu a členské štáty, aby sa priamo podielali na týchto veciach. Oni sa nás pýtajú, či Internet Governance, ten fórum, to fórum a ten model, ktorý nie je právne záväzný, ale stanovuje zásady pre správu internetu, či to v parlamente či tomu dáme nejaké rozhodnutia. Áno, ale parlament musí chápať, o čom hovoríme a potom treba povedať, dobre, tým sa dohodneme na mnohých nástrojoch, ale niektoré iné, ktoré ešte nie sú úplne zrele nechceme. Po kodaní panovali v parlamente obrovské očakávania. Mysleli sme si, že Kodaň presadí naše, naše zásady nejakými záväznými dohodami, ale všetci vieme, ako Kodaň dopadla. A podobne to vyzerá aj v prípade vedy. Pozrieme sa napríklad Číny. Jedni si vykladajú veci tak, druhý onak. E, Čína je od našich zásad na míle vzdialená, aj čo sa týka internetu, takže je dôležité, aby v tejto táto správa sa obmedzila na niekoľko konkrétnych vecí a konkrétne hlavne na informácie. Je tu o revolúciu. No a naše, naše stanovisko ICAN, nájdem a tak ďalej, to je vynikajúcim spôsobom. Ako nám pomôže, ak sa budeme odvolávať len na vládnu úroveň a nič sa nesplní. Už internetový balíček sa dá lepšie, najlepšie obhajiť pred ICAN a je treba povedať, či sme stanovili v tom balíčku, nepotrebujeme žiadne nové diskusie, pretože tie s tým tiež tak veľmi nesúvisia s tou hlavnou témou správy internetu, takže to, čo povedal spravodajca, to bolo ideálne zhrnuté. Ďakujem pekne. Teraz... Pán Kalfin, ďakujem, pán predseda chcem niečo povedať k možnosti otvoriť ICANN a obhajiť verejný záujem. Viete, že pred pár mesiacmi sme boli svetkami pozitívneho vývoja. ICANN už aspoň v zásade nie je vo formálnom vzťahu s americkou vládou a ja s vami úplne súhlasím, treba zaručiť ochranu verejného záujmu. Treba teda nájsť nejaký nový vzorec. Ale musíme byť veľmi obozretní. Boli by sme radi, keby EÚ bola aktívna, ale musíme byť naozaj veľmi opatrní. A hrozí, že budeme mať nejaký štátny orgán na e, spravovanie záujmov. E, hrozí, že vytvoríme Spojené národy internetu. Dovolte, aby som uviedol príklad. Existuje teraz e, snaha zabezpečiť, aby sa dali používať všetky abecedy, čínske znaky, e, cyrilika a tak ďalej. Takže keď hovoríme o ochrane verejného záujmu, tak musíme byť opatrní. Musíme nájsť e, vzorec, ktorý by bol dostatočne flexibilný na to, aby sme nebránili tejto správe. Ďakujem. Ďakujem pani Tikau. Ďakujem pekne, pán predseda. Nechcem zbytočne naťahovať túto diskusiu, ale dovolte, aby som povedala, že ide o mimoriadne dôležitú tému a Európsky parlament sa k nej musí vyjadriť. Máme teraz novú zmluvu, Lisabonskú zmluvu a tá dáva viac právomoci EÚ, pokiaľ ide o práva občanov. A treba pamätať aj na diskusie z posledných mesiacov o právach používateľa. A taktiež treba myslieť na ochranu osobných údajov, ani na slobodu internetu a o to viac si myslím, že Európsky parlament musí konštruktívne a rázne prispievať k všetkým týmto rozprávam od e, budúceho komisára pre digitálnu agendu konštantný záujem o túto diskusiu. Ja som jednou z tých z nášho výboru, ktorá by sa chcela zúčastňovať všetkých týchto rozpráv o správe internetu. Takže máte moju podporu. Ďakujem. Danke. Ďakujem pekne. Ešte krátke vyjadrenie komisie, pán Nibel. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Len dve krátke veci. Analýza ICANNu. Áno, je to súkromná organizácia. A áno, správuje verejný majetok. No a videli sme teraz v určitom čestnom prehlásení, ktoré vyžiadala americká vláda a Iken to povedal. Takže vidíme, že americká vláda sa trochu otvára, ale musíme počkať, až kým uvidíme, ako sa budú implementovať tie zásady a ako bude zaistená funkcia v nejakom verejnom záujme aj ekenu. To je prvá dôležitá vec. Po druhé, IGF, tak komisia ako členské štáty plne podporujú trvanie IGF. Je to niečo jedinečné, kde je zastúpených viac štátov, zaoberá sa rôznymi vecami. No a Európsky parlament v Atenách už od začiatku nás podporoval a dal Európskej komisia veľa vyššiu kredibilitu a Európa bola skutočne silným hráčom a to bolo tiež určitým benchmarkom pre účasť poslancov z iných členských štátov. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Tošnovský, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel v mene ECR povedať, že tento, túto diskusiu považujem za mimoriadne zložitú. Tak ako povedal pán Wagner, ten rozsah je väčší, ako možno dokážeme vymenovať. A preto ja podporujem to, že to je veľmi otvorená diskusia. Smer fóra je ten najlepší, pretože tá diskusia samotná má už svoju hodnotu ale mám veľké obavy zo snách prílišnej inštitucionalizácie celého toho obrovského fenoménu, ktorý, tak ako povedal pán kolega Nistoroj, len málo kto dokáže vnímať a pochopiť, na čom celom pracuje, pretože pred desiatimi rokmi, keby sme viedli debatu o internete, tak by sme hm, hovorili, že to je taká nejaká univerzitná aktivita, čo nechápeme úplne. Stala sa z toho, stala sa z toho samostatne žijúca organizácia, ktorá musí mať svoje pravidlá, o nich treba hovoriť. Ale ja by som sa obával prílišného inštitucionálneho rámca. Je dobré, že Európa bude hovoriť svoje predstavy. Ale nemôžeme zasahovať do veci ktoré žijú svojim životom. A musíme pomáhať tam, kde je to rozumné a dôležité. A preto za skupinu ECR veľmi rád tiež prispiem svojimi znalostiami informatiky v tejto skutočne fenomenálnej a obrovském, obrovskom probléme, ktorý hýbe svetom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Súza Wagner, chcete na záver ešte niečo dodať? Hm, ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som veľmi rád eh, povedal, eh, vyjadril vďaku kolegom za ich pripomienky. Pani Trautmann, no, je v Španielsku. Príjmem eh, začnem kroky na to, aby sme zistili, na akej úrovni sa uskutoční toto podujatie. No a potom aj rešpektovať vaše odporúčanie, že správa internetu musí byť opatrná. Áno, čiže tým sa nechám poučiť a to sa odrazuje v mojej správe. Ďakujem pekne, želám vám zaujímavú prestávku na obed a o 15.00 sa uvidíme na záverečnú časť tohto týždňového zasadnutia. Ďakujem.